Good morning, dear colleagues. It's 11 past nine, so I um, advise us all to start off our um, uh, again important meeting of today. I... Ak by sme začali uh, najskôr návrh programu, ak nie sú žiadne pripomienky, tak je to pri, uh, prijaté. Dnes máme tlmočenie do 18 jazykov. E, návrh z rozhodnutia koordinátorov MS 20. oktobra 2016 sú súčasťou našich podkladov a ak nebudú žiadne námietky, tak budú prijaté. E, zasadnutie sa vysiela tiež na internetu. V internete sú nejaké pripomienky, zdá sa, že nie. Tak prejdeme hneď k vypočutiu a vítam pána Zureka, Zoureka, pána Petinelliho, ktorých dnes spoločne vypočujeme, takže najskôr vítam pána Zoureka, ste pozvaní ako bývalý generálny riaditeľ DG Enterprise and Industry od rokov 2005 do 2012, čo je veľmi dôležité obdobie, ktoré prešetrujeme, a pán Karlo Petinelli, ktorý je dnes riaditeľom DG Grow. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. A ako vždy, Najskôr dostane slovo pán Zourek a potom pán Petinelli a potom prejdeme k otázkam ju, eh, Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že mám príležitosť e, aj potom odpovedať na otázky. Ja to urobím rád, ale musím samozrejme predoslať, že mnohí z týchto postupov už e, sú najmenej 10 rokov staré a nie všetko mám e, v tej čerstvej pamäti a za druhé, že ja som nikdy nebol strojárom a motorárom a preto sa nevyznám vo všetkých technických fajlovom voskách. Nebudem vám to vedieť všetko úplne predstaviť a vysvetliť, ale v každom prípade si môžeme povedať, na akom pozadí vznikla táto legislatíva. Um, tak. A e, myslím si, že e, ide o štyri aspekty e, v zásade. To jedno bolo, že máme um, neuveriteľne narastajúce vnímanie o škodlivom pôsobení uh, odpadových výfukových plynov za automobilov na životné prostredie a takisto, že sa vytvorilo veľmi silné povedomie v uh, obyvateľstve, že sa tieto výfukové plynný, tieto splodiny musia nejakým spôsobom, nejakým spôsobom obmedziť tak, aby to neškodilo životnému prostrediu. Toto viedlo potom samozrejme smerujeme k tomu, že mnohé predpisy, ktoré predtým platili ako nepostačujúce, e, boli videné ako nepostačujúce a na druhej strane, že ďalšie elementy e, boli vytvorené ako nutná legislatíva alebo povinná legislatíva. Tá, ten druhý bod e, bol v tomto čase Eh, pre všetkým, čo sa týka splodín CO2. Sa, táto legislatíva sa tvorila eh, vtedy, kedy automobilky európske, japonské, korejské eh, sa sami zaviazali, že znížia, že znížia zredukujú výfukové plyny a splodiny emisie CO2 svojich automobilov. Komisia potom sa rozhodla že sa to napriek tomu e, urobí formou e, povinnej legislatívy. E, stalo sa z toho európske právo toto bolo relatívne zaujímavé, toto boli relatívne zaujímavé postupy. No a tretím aspektom bolo, že vtedy sme takisto videli, aké nebezpečné tie emisie škodlivín um, sú práve e, formou, e, formou e, jemného prachu, pre všetkým z dýzlových motorov. A predchádzajúca legislatíva sa pokusila práve tu zavádzať určité obmedzenia na základe hmoty, hmotnosti týchto čiastočiek. To znamená, že sa to počítalo v gramoch, na, v gramoch alebo miligramoch na meter kubický, ale na základe technického vývoja a, techn- a nových technológií boli tieto množstva tak znížené, že takmer nezavážili a preto, že tak, pardon, tak sa nedali zvážiť a preto sa muselo pristúpiť k tomu, aby sa tie čiastočky počítali. To znamená, že sa musela eh, legislatíva prestúpiť tu prestaviť z gramov alebo miligramov na partikel, na e, množstvo tých čiastočiek, čo si samozrejme vyžadovalo iné e, technické vybavenie jednotlivých kontrolných orgánov, tak aby mohli tieto čísla aj zmerať, tieto, a, či, a, aby mohli e, zodpovedne prehlásiť, či sa dodržiavajú pravidlá alebo nie. Ďalší aspekt, ktorý sme sa zaoberali, bolo to, že E, silno rastúca nespokojná, nespokojnosť s vypovednosťou jednotlivých testov, ktoré e, sa robili pri certifikácii automobilov a keď e, sa potom zistilo, že, že správanie sa, jazdné správanie sa automobilu, tieto testy neodrážali v plnej miere nedostatočne. To znamená, že tie jednotlivé hodnoty sa nám veľmi odlišovali, pričom eh, legislatívne iniciatívy sa potom orientovali na to, aby sa zaviedli lepšie legislatívne metódy na skutočne eh, výpovedné a vieryhodné testovanie správania sa automobilov prišli sme potom na to, že rozvoj a vývoj teda takýchto testovať nových certifikačných metód je veľmi dlhý a komplexný proces, trvalo to skutočne dlho a e, toto bolo tiež dôvodom na to, že naše predpisy pre NIO X, že tieto neboli tak v popredí ako iné predpisy. Bolo to, bola to síce známa materia, ale museli sa tie predpisy jednoducho zostriť, ale k tomu sa e, postupom dodal, do, doplnili ešte ďalšie, ďalšie predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a vplyvu teda škodlivých emisí na životné prostredie. Toto bol len taký krátky prehľad tých súvislostí a pred, ako tá, tento predmetný predpis vznikal. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán Zourek a slovo teraz dostáva pán e, Petinelli. Ja som zabudla oznámiť, že pán Petinelli musí z osobných dôvodov o 10.50 a neskôr odísť, takže ak sú, budú, ostanú nejaké otázky, tak musí bohužiaľ 10.50 odísť. Pán Petinelli, nech sa páči, máte slovo, ďakujem veľmi pekne. E, pani predsedníčka, e, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, ja som tu dnes ako bývalý riaditeľ pre udržateľný rast a Europe 2020 zodpovedný medzi iným eh, za politiku pre automobily a eh, nariadenie počas troch rokov a štyroch mesiacov od februára 2012 do mája 2015. Eh, v tomto období komisia sa zaoberala viacerými legislatívnymi iniciatívami, ktoré súviseli s motorovými vozidlami, tak ako nariadenie o hlukovom sumogu, polnohospodárských traktoroch, dvoj- a troj kolesových eh, vozidlách a eh, e-call. Automobilová jednotka bola tiež zodpovedná eh, za regulačnú prácu v rámci Spojených národov, technický dialog s Čínou a viaceré obchodné rokovania s USA, Kanadou, Japonskom, Indiou, Vietnamom a ďalšími krajinami. Emisné kontroly tak na znečistujúce látky a skleníkové plyny bolo jednou z hlavných priorít politiky pre automobily. Na začiatku svojho mandátu som bol informovaný o tom, že emisie merané počas testovacieho cyklu pre typové schvalovanie nezohľadňovali emisie eh, v každodennom, pri každodennom používaní eh, vozidiel, pretože eh, testovací cyklus NEDC bol zastaralý a priemysel využíval tolerancie postupu NEDC. V momente svojho vymenovania komisia môjho vymenovania komisia eh, pracovala na úrovni Spojených národov UNECE e v Ženeve, tak aby vytvorila nový testovací cyklus pod názvom 2TVLTP na riešenie tejto otázky. Okrem toho, čo sa týka tých hlavných znečistujúcich látok ako oxidov dusíka v roku 2011, komisia vytvorila eh, skupinu pre reálne emisie ľahkých užitkových vozidiel eh, pripravovala te- test s názvom RDE na doplnenie laboratórnych testovacích cyklov. Tieto otázky a iniciatívy eh, boli prediskutovávané na, v pracovnej skupine na vysokej úrovni automobilového priemyslu v rámci EÚ pod názvom CARS 21 a potom boli zaradené do akčného plánu CARS 2020. Tento plán bol prijatý komisiou v novembri 2012 a neskôr podporil aj Európsky parlament testovací postup RDE bol veľmi komplexný. Postup si tiež vyžadoval konsenzus medzi jednotlivými aktérmi a diskusie s členskými štátmi. Hneď keď eh, bol pripravený nový postup z technického hľadiska, komisia navrhla a predložila eh, návrh, legislatívny návrh, ktorý bol prijatý v roku 2012, 2015 v máji v regulačnom výbore TCMV na konci mandátu na konci môjho mandátu ako rejiteľ zodpovedného za automobilový sektor. Ďakujem veľmi pekne. A pán Petinelli, teraz prejdeme k vypočutiu. A slovo dostane najskôr náš spravodajca pán Zalba, ďalší spravodajca pán Gerbrandy. Trochu mešká, ale dostane slovo neskôr. Nech sa páči, pán Zalba. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky. Pán Sourek. Rád by som sa odvolal na odpoveď na otázku číslo 12. Ako dôsledok škandálu v USA o používaní e, rušiacich zariadení 1985 a 89 legislatíva EÚ k ľahkým vozidlám sa nezmenila, pretože ťažkým vozidlám tá legislatíva bola menej progresívna a nemala dodatočné ustanovenia o užívanie rušiacich zariadení. Chcel by som vedieť, či je to tak, či je to pravda a ak nie, či bol iný dôvod, že sa európska legislatíva k ľahkým a užitkovým ľahkým vozidlám, že sa nezmenila. Yes, absolutely. I, I... Áno, určite. Ja nebudem hlasovať. Môžete, môžete hneď reagovať. Je to otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. Musím to vysvetliť. Je to prvé kolo. Spravodajcovia koordinátori majú 5 minút na otázky a odpovede a potom môžu vás prerušiť a potom je druhé kolo na 3 minúty. Takže skutočne krátke odpovede k veci. Áno, ďakujem pekne. Takže poprvé, a v tom momente neexistovala žiadna známa te- technológia a po druhé boli úplne zakázané s jedinou výnimkou, čo bol, čo je explicitne uvedené v legislatíve a akékoľvek ďalšie odbudné zariadenia boli zakázané. Boli zakázané a preto to netrebalo meniť, pretože nedá sa urobiť viac, ako to zakázať. pán Petinelli. Vidíte aké si, alebo nejaké nedostatky vo vývoji testov e, za skutočných e, jazdných podmienok? Vaši predchodcovia podľa výsledkov vašich pro, spoločných predchodcov v Spoločnom výskumnom centre No, Nie, ja si nemyslím, že to eh, bol plný problém, ale ako som povedal na úvod, eh, bolo to veľmi komplexné z technického hľadiska eh, vypracovanie testovania skutočných emisí pri prevádzke, pretože treba zohľadňovať, kedy šoferujete, ako dlho. Jedna vec je šoferovať na diálnici vo Flámsku pri 20 stupňoch a ďalšia vec je šoferovať v horách pri nulových teplotách. Čiže tie technické podmienky sú náročné, pretože treba zohľadniť reálne podmienky, ale treba tiež zaistiť rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov, ktorí testujú rôzne vozidlá v rôznych podmienkach, takže bolo veľmi komplexné toto vypracovať a trvá to veľmi dlho na technickej úrovni. No a ak si to správne pamätám, tak technická práca trvá približne 3 roky, no a to sme to predistovali, prediskutovali s členskými štátmi a potom sme potrebovali eh, súhlas, pretože na prijatie legislatívy potrebujeme väčšinu a to um, trvá dlho, diskusie, doľadevanie legislatívy, no a nakoniec návrh bol úspešne prijatý v maji 2015. Takže ja myslím, že 3 roky na toto všetko bolo, boli spôsobené sú otázky. Ďakujem pekne, pán Pertinali. Ešte by som spomenul odpoveď na písomnú otázku číslo 2. Mohli by ste nám vysvetliť dôvody, prečo návrh komisie zaviesť limity emisí NOx pre e, štart za studená e, v nízkych teplotách. Prečo je tento návrh e, zastavený? Das kann ich nicht. To neviem. He said he, he can't. Ah, una pregunta más para los... Ešte jedna otázka pre oboch, ak mám čas. Uvažovali ste niekedy o možnosti nesprávnej definície v úprave 717 lomeno 17 pri rušiacich zariadeniach alebo takých termínov, ako je normálne e, používanie alebo odôvodnené používanie na ochranu motora proti poškodeniam pri bezpečnom fungovaní vozidla. Nemyslíte si, že táto definícia bola príliš vágná, príliš nejasná? To je otázka na oboch. Nie, nemyslíme si, že to bolo príliš vágne. Skutočne nie. Okay, thank you. Ďakujem pekne. Pán Petinelli. No ja si nemyslím, že to bolo vágne, pretože tie podmienky, ako som už povedal, sú veľmi vágne, pretože dá sa šoferovať na diálnici pri 30 stupňoch alebo mrazov v horách niekde. Čiže je to veľmi premedlivé. Treba stanoviť pries, eh, princípy a potom národné orgány to musia hodnotiť v praxi. Áno, kolegyne, kolegovia. Eh, dve kabíny nefungujú, tlmočnícke, takže na 30 sekúnd si musíme dať prestávku, aby sa mohlo zresetovať zariadenie. Takže 30 sekúnd a potom budeme pokračovať. Okay, that were 16 seconds, so that... Takže bolo to 16 sekúnd. Pán Dans, nech sa páči. Thank you, uh, <clears throat> very much. Um, <clears throat> ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Zurek a Petinelli, za to, že dnes ste, ste prišli. Vy ste povedali, že nedá sa urobiť viac, ako to zakázať. Ale samozrejme, keď výrobcovia nemusia tajniť, na čo po, po, používal technológiu o svojich eh, motoroch eh, ako môžete povedať, že nič viac nedá robiť. Eh, samozrejme môžete žiadať informácie od výrobcov. To sa urobilo na ťažké užitkové a Prečo sa to nedalo urobiť aj na ľahké užitkové vozidlá? Áno, to možnosť tam bola. Pre národné orgány, áno. E, prečo komisia nič neurobila, pretože nie sme národným orgánom, ale vy máte právomoc žiadať od národných orgánov dôkazy o e, podvodných zariadeniach alebo všetkých zariadeniach, ktoré sú schválené v rámci národných kompetencií, nemali žiadne dôkazy alebo žiadne podozrenie. A je to otázka, je tam niečo, tak by sme dostali nezmyselnú odpoveď, ale je to trochu nezmyselný systém, pretože na to, aby ste eh, dostali dôkazy, musíte žiadať, sa pýtať členských štátov, ale nemôžete sa pýtať a žiadať niečo členských štátov bez dôkazov, takže celý ten pro- proces je trochu zvláštny. Áno, to povedal aj zákonodárca. Takže vy v podstate hovoríte, že legislatíva nebola eh, vhodná na tento účel kvôli eh, tejto logickej slučke. No, vy ste boli zapojení do procesu, ktorý viedol e, do prijatia tejto legislatívy. A nenaskytla sa žiadna príležitosť, keď ste mysleli, že e, keď nemôžeme konať bez dôkazov a e, keďže dôkazy nemohli byť poskytnuté bez toho, aby sme vykonali, že by sa to dalo zlepšiť, táto situácia. Nie, ja myslím, že toto je bežná záležitosť. Dá sa zakázať podvod môžete zakázať veci, o ktorých viete, ale ak existujú veci, o ktorých existencii netušíte, a len teraz sa objavili s dôkazmi v Amerike, že existovali z tej veci, takže ako môžete žiadať a pýtať sa na veci, o ktorých ani neviete, že existujú? A ak to nezverejňa, tak to nezverejňa a vy nemôžete trvať na uverejnení veci, o ktorých neviete tak to znamená tak, že systém by vám dal právo spýtať sa a žiadať veci a preskúmať ich, ktorých viete, ale je nariadenie 692 z roku 2008, kde hovorí, že Európska komisia má nárok na žiadasť od národných orgánov informácie o fungovaní technológií pri nízkych teplotách. A prečo sa to nepoužilo? Ťažké užitkové vozidla a škandál v USA bol jasným dôkazom, že sa to deje, prečo to neuplatňovalo na ľahké užitkové vozidla. Ja neviem, takže nemôžem zareagovať. Ale prečo sa to nepoužilo a neuplatňovalo? Pretože očividne nebol žiadny dôvod na to. Ale očividne existuje dôvod a bol dôvod pred dvoma dňami sa objavil škandál z Audi o CO2. Ak nikto nežiada žiadne informácie od členských štátov, tak členské štáty musia niečo poskytovať, pretože komisia nedáva žiadne informácie. Precedent existuje pre ťažké užitkové vozidla. A prečo sa to neuplatňovalo pre ľahké užitkové vozidla, čo by mohlo zabrániť škandálom, ktoré sledujeme v ostatných rokoch? Možno áno, ale neviem, aká na konci kariéry som zaoberal daňami. No a samozrejme my, keď sa môžeme spýtať na daňové podvody, tak podvodníci nám nepovedia to, čo chceme vedieť. A to isté platí pre automobilový priemysel. Samozrejme, mm, vždy sa nájdú ľudia, ktorí chcú krývať to, čo robia, ale keď orgány majú na tým dozerať, tak na vás, na komisii, aby ste mali postupy na získanie informácií. Nie, my ich môžeme len žiadať, ale no, vy ste ich nežiadali. Neviem. Neviem, ja si to nepamätám, možno áno, možno nie. Je úlohou generálneho riaditeľa, aby... No ja neviem všetko, čo sa tam stalo. Pán Zalba? Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem neprítomnosť pána Korinsa, ktorý je koordinátorom a ktorý je v MV. Rád by som sa vrátil k tomu termínu a k tomu, že je vágny to bežné užívanie a možnosť ochrany eh, motora proti poškodeniu a bezpečné fungovanie. A vy ste povedali, že tá definícia sa vám nezdá vágna. Dobre, sú, akceptujem niekto napríklad minister nejakého členského štátu alebo akákoľvek inštitúcia alebo e, členovia priemyslu, NGOčky či občianské spoločnosti e, vás informovali, že boli znepokojené, že by tento termín bol vágný. Dostali ste takú informáciu? Je to otázka na oboch. To... Ja si nespomínam, že by ma niekto žiadal toto. Celá záležitosť eh, bola v tom, že akékoľvek zariadenie, ktoré by umožnilo, aby motor sa odchýlil od tam požadovaných limitov, nebolo povolené. Bola tam explicitná zmienka pre známe situácie, a to je a, zahriatie motora sa nedalo uplatňovať, alebo bola výnimka pre maximálne limity tu a zariadenie, ktoré pomáhali zabezpečiť fungovanie motora, ktoré boli známe, tie boli testované a prijaté, ale veci, ktoré nespadali do týchto výnimiek, ktoré sú súčasťou smernice, tie boli jednoducho zakázané. a nemôžeme opísať v legislatíve zariadenia, ktoré nepoznáme a nemôžeme zabrániť podvodom a mm, nevieme, či existujú, môžeme len povedať, eh, tie dosiahnuť maximálne limity akýmkoľvek spôsobmi. No a sa to nepodať takéto porušenie povinnosti. No a preto pre nás Otázka jasnosti, nejasnosti nebola definovaná, ale bol to jasný zákaz všetkého, ak neexistuje výnimka. Tie výnimky boli jasné, takže pred nás sa tá nebola žiadna ne, nejasnosť, že veci sú povolené aby vozidlo bolo v testovacom zariadení. Áno. A pokiaľ si spáme, spomínam, tak eh, nikdy som nepočul, že táto definícia je príliš vágna. Ja som stretol s viacerými MVOčkami, s viacerými aktérmi a spoločné pochopenie bolo také, že testovací cyklus je poprvé zastaralý, eh, pretože vytvorený v 90. rokoch alebo možno v 80. rokoch keď eh, potreby a požiadavky boli úplne iné a rovnako, že testovací cyklus eh, bol príliš úzky, čiže eh, merila len veľmi špecifické podmienky, takže my to uvedomovali a dohodli sme sa na tom, takže komisia rozhodla, že bude konať v dvoch prúdoch. Poprvé nový testovací laboratórny cyklus 2TV LDP, čo je oveľa efektívnejšie ako a staré, staré testovanie a na to, aby sme vyriešili problém niektorých znečistujúcich látok, oxidu dusíka a iných, tak sme sa rozhodli, že okrem laboratórneho testu pridáme tam aj e, testovací cyklus v reálnych podmienkach, čo je najdôležitejší a najpresnejší e, spôsob. No a ako, čo je z technického hľadiska veľmi náročné, to bolo dosiahnuté počas troch rokov môjho mandátu. Ďakujem pekne. Podozrievali ste niekedy, alebo mali ste podozrenie, že došlo k podvodom v manipulácii emisí? Mali ste nejaké informácie, alebo nemali ste vôbec predstavu, že by k tomu vôbec mohlo dojsť? I have never had the suspicion... Nikdy som nemal žiadne podozrenie z podvodu a nikdy som nebol informovaný ani mimo vládkami, že by niekto takéto podozrenie mal na podvody. Všetci hovorili, že ten testovací e, cyklus nie je efektívny, že tie podmienky sú príliš úzke, že je tam príliš veľká flexibilita, ale nikto nehovoril nikdy o nejakom podvode. Pán Federle, nech sa páči. Thank you so much, uh, for Ďakujem pekne, že ste e, prišli dnes medzi nás. Mám celú sériu otázok. Spomínali ste, pán Zulek, že nemôžete zabrániť niečomu, keď neviete, že dochádza k nejakému podvodu. No dobre, práve preto máme kontroly a tiež penále alebo postihy. Vyšetrovanie USA to jasne preukázalo, prečo k takémuto konaniu a šetreniu nedošlo aj v Európe. Prečo neprebehol súbor testov, ktoré by na to poukázali? Keď sa pozrieme na korešpondencie v roku 2008, 28. oktobra, generálny riaditeľ DG, pán Delbeke, napísal, že tieto navrhované testy len poukážu na malú rozmanitosť emisí. Potom sa tam hovorilo o tzv. kandidátskych postupoch, a len málo z nich sa prediskutovalo a ukázalo sa, že ten postup, ktorý sa prijal, by vôbec nepreukázal veľkú škálu emisí. Takže už od roku 2008 tu boli problémy, už sa o nich vedelo a aj korešpondencia to potvrdzuje. A máme niekoľko listov, ktoré potvrdzujú, že sú testy, ktoré e, ukazujú skutočné emisie a otázka je, prečo sme si zvolili slabší systém. To je moja prvá otázka. Ide o to, že sme si uvedomili, že existujú rozdiely medzi výkonom motora auta v testovacích podmienkách a medzi nameraným znečistením vo vzduchu a preto sme bojovali za to, aby sa testovací cyklus alebo testovacia metóda aktualizovala a preto som požiadal GSI, aby predložili novú testovaciu metódu, ktorá by lepšie odrážala výkon a jeho vyfukový profil, nazvime to takto. Pretože vtedy sme si mysleli, že výrobcovia navrhujú motory tak, aby tá relevantná časť, kde sa je zadefinovaný test, aby e, splnila tú funkciu bez ohľadu na to, čo sa deje inde. My sme naozaj nečakali, že tieto zariadenia zámerne spúšťajú správny chod auta, A v tom čase sme si jednoducho mysleli, že ide o presnosť testu a preto sme vyvinuli nový test. Dobre, ale keď sa pozrieme na všetky podklady, ktoré máme k dispozícii, to je otázka, keď sa pozrieme na to, čo sa diskutovalo na rade alebo v pracovných skupinách, Tu skôr išlo o to, že išlo o spomalovanie systému a tak z rady ako aj z komisie v legislatíve išlo o to, aby sa vám podarilo prejsť testom. Keď si napríklad kúpim novú sedačku pre dieťa do auto, tak ja očakávam, že tá sedačka bude dieťa ochraňovať aj počas skutočnej nehody, nehody nielen v teste aj keď si kúpim padák, tak mne nestačí len, že prejde testom, ale ja potrebujem, aby ma spomaľoval aj vtedy, keď budem skáčať, skákať z lietadla. To isté platí aj pre automobily. Tu predsa nejde o to, že len prejdú testom, ale ako sa správajú za skutočných jazdných podmienok. Odpoveď? Nám išlo o to, že máme nejaké medzné hodnoty a limity, ktoré sa musia stále uplatňovať okrem výnimok, ktoré boli eh, zadefinované v legislatíve. Ale nemali sme žiadne iné prostriedky, ako to otestovať, a to len týmito testami. Uznávam, že testy neodrážali reálnu situáciu, preto sme začali pracovať na vytvorení nového testu. Trochu mi to pripomína obdobie, no povedzme to tak, že e, rešpektoval sa limit s výnimkou nejakej konkrétnej situácie, kedy sa tá výnimka legislatívne zadefinovala a ten test to bolo akési okno, ktorým úrady mohli skontrolovať, či sa to vozidlo chová podľa pravidel alebo nie. Ďakujem, pani predsednička. Pani Reda. Ďakujem, pani predsednička. Nadviažem na výklad či interpretáciu legislatívy a, a ako chápeme normálne jazdné podmienky alebo používanie. Výrobcovia majú splňať medzné hodnoty v každom prípade. A aké obmedzenia má tieto normálne jazdné podmienky v legislatíve, lebo to, čo vy hovoríte, tak to nesúhlasí s tým, čo hovoríte v písomných odpovediach. Tam ste naopak hovorili, že ide len o testovací cyklus, o nejde o všetky prípady. Odpoveď? Ako už spomenul pán Petinelli, musíme zvážiť, čo test považuje za normálne podmienky, normálne používanie. My sme to teda otočili Mali sme túto terminológiu a uplatňovali sme ju tak, že keď auto nemá veľkú záťaž, tak to považujeme za normálne jazdné podmienky. Normálne používanie. Otázka. Takže z pohľadu komisie, ak vozidlo má vyššie emisie na ceste, v normálnom používaní, tak porušujú pravidlá a úlohu členského štátu je tomu zabrániť. Potom hovoríte o povinnosti poukázať na tie vypínacie zariadenia, ale povinnosť nebola zadefinovaná, pretože neexistoval žiadny precedens. A v poslednej písomnej odpovedi hovoríte, že ste nevideli žiadny dôvod na to, aby bola povinnosť pre ľahké užitkové vozidlá, pretože tie vypínacie zariadenia boli zakázané, ale pre ťažké vozidlá, keď sa táto zmena v roku 2001 zaviedla, tak od 99. boli rušiace zariadenia zakázané, tak aký tam je vlastne rozdiel? Vysvetlenie, ktoré som ja získal, bolo, že pre, v prípade ťažkých e, užitkových vozidiel bola väčšia pravdepodobnosť nainštalovať vypínacie zariadenia než v prípade ľahkých vozidiel. V tom čase vypínacie zariadenia, ktoré obvykle vychádzajú zo softverového výkonu automobilu, neboli ešte vyvinuté, alebo nebolo to známe kolegom, ktorí sa tomu venujú. Otázka. Ako by tie vyššie náklady boli relevantné pre túto otázku? Povedzme, že vypínacie zariadenia sú zakázané. Dobre, bodka Odpoveď. Bolo by veľmi nákladné podvádzať. Otázka. Dobre. Ako teda by mal homologačný orgán nájsť takéto vypínacie zariadenie, keď o tom výrobca nemusí informovať? A jediné, čo homologačný úrad podľa vás môže robiť, je sledovať NEDC? Odpoveď? tu sa dostávame mu k známemu, neznámemu a neznámemu známemu. A to je naozaj veľmi ťažké stanoviť v zákone, ale samozrejme zákon stanovuje, že vypínacie zariadenia sú zakázané, ale ako náhle legislatíva nedáva homologačnému orgánu, nedáva žiadne nástroje na to, aby vymáhal, tak sa vraciam znovu k otázke, prečo by ste nezapojili povinnosť, ktorá už aj tak existuje v prípade ťažkých vozidel s tým to neprinášalo žiadne náklady, ani náklady na upozornenie či administratívu. V tej dobe sme to nepovažovali za potrebné ani relevantné, odpovedá host. A nemyslíme si, že by sa, a nemysleli sme si, že sa tie vypínacie zariadenia inštalovali v ľahkých vozidlách. Od, otázka. V roku 2010 sme mali znovu na DG Enterprise list, kde sa hovorilo, že je pomerne časté porušovanie cyklu, tak čo s tým komisia robila? Odpoveď áno, my sme sa snažili zistiť, o čo išlo, toto podozrenie existovalo, ale nemali sme žiadne dôkazy o tom, ako to funguje a potom z GSI sme zistili, aké to má rozmery a začalo vyšetrovanie, ale úspešní sme neboli a dôkazy, ktoré sa predložili, či už zo strany vnútroštátnych orgánov. My sme to zistili vlastne až od Američanov, keď americké testy ukázali, aké zariadenie sa používajú. Zariadenia sa používajú. Nebolo to známe a neboli si toho vedomi ani odborníci, aspoň tí, s ktorými som ja bol v kontakte. Ďalší rečník. Ďakujem. Otázka na pána Petinelliho. Hlavne v súvislosti s e-mailovou korešpondenciou, a teda tie, ktoré sme dostali pred tromi týždňami, kde úradník z DG Enterprise jasne odpovedá na e-mail JIC, nový rozmer porušovania cyklu, keď sa e, vozidlo testovalo mimo prostredia 20-30 stupňov a emisie sa ale stúpali. A váš kolega z DG Enterprise odpovedal, ďakujem, je to veľmi užitočné a je to jasný doklad tvrdého porušovania cyklu. A to je pre naše vyšetrovanie veľmi dôležité, pretože je jasné, že vtedy, keď sa maily zasielali v apríli 2012, minimálne niektorí úradníci na DG Enterprise boli už eh, si plne vedomí, o čo išlo. A síce, že automobilový priemysel zámerne pripravuje vozidlá na to, aby len splnili ciele počas testovacieho cyklu, ale nie v bežnej prevádzke boli ste o tejto informácii informovaní? Ak nie, prečo? A nie ste za to náhodou zodpovední? Odpovedá pán Bertinelli. Nebol som informovaný o tomto špecifickom bode, pretože sú stovky, možno tisíce e-mailov, ktoré si technici vymieňajú a ktorí diskutujú o výskume. Ako som už začiatkom povedal, bol som si vedomý toho, že existuje rozdiel medzi emisiami pri e, bežnej prevádzke na ceste a medzi testovacími podmienkami. A preto sme sa rozhodli, že to budeme riešiť a to dvomi nástrojmi VLTP, to bol ten prvý nástroj, a RDE, skutočné emisie vozidiela a meranie pri skutočných jazdných podmienok. Vedeli sme o tomto probléme, chceli sme ho vyriešiť a takto sme postupovali. Dohoda o RDE sa dosiahla v roku 2015 a my sme sa k tomu dopracovali, lebo už vtedy sa pracovalo na testoch RDE. Áno, otázka, to je niečo iné a to je nová dimenzia. Ide o to, že výrobcovia e, vozidiel vedome podvádzali pri testoch a vy hovoríte, že ste si neboli vedomí alebo že ste nevedeli o tejto výmene e-mailov. A to ma dosť znepokojuje, pretože to znamená, že zamestnanci, ktorých ste viedli a za ktorých ste boli zodpovední, vás neinformovali o veľmi dôležitých informáciách zo spoločného výskumného centra. My sme žiadali o väčšiu výmenu e-mailov z DG Enterprise a uvidíme, k čomu sa dopracujeme, ale ja si myslím, že je to naozaj veľmi zarážajúce, že ste tieto informácie nemali. Pán Zurek, Dva roky predtým ste boli zodpovední za túto záležitosť a čo ja nechápem, prečo to trvalo toľko rokov, než sa vytvoril test RDE. A na workshope eh, na konci roka 2010 sa povedalo, že bude trvať asi dva roky, kým sa test RDE mm, vyvinie a vychádzalo to z nejakej technickej expertízy, ale moja otázka sa týka toho, čo sa stalo potom a som veľmi prekvapený, že aj keď v roku 2007 v nariadení sa spomínajú PEMS ako nástroje, ktoré by smerovali k meraniu emisí za skutočných jazdných podmienok, v roku 2011 Spoločné výskumné stredisko hovorí, že PEMS sú vynikajúco pripravené na to, aby robili túto prácu a potom sa volia ale iné technické možnosti. A moja otázka je prečo? Odpoveď? Prečo to tak dlho trvalo, to neviem. To je otázka, ktorú musia zodpovedať iní, tí, ktorí vyvíjajú testy. Ja technické podrobnosti nepoznám. No, to je ale veľmi jednoduché technice. Povedali, že to bude trvať dva roky, ale dôvody boli e, čisto politické, že to trvalo dlhšie, nie technické. Takže vy ste tam zohrali svoju úlohu, pretože ste rozhodli, že nepôjdete len cestou PEMS, ale otvorili ste priestor aj pre iné techniky a technológie. Odpoveď áno, trvám na tom, že nemôžem zodpovedať na dôvody, prečo to tak dlho trvalo než sa ten test vyvinul. A po druhé, DG Enterprise nevyvíja žiadne testy a my sa musíme uistiť, že tie testy, ktoré sa vyvíjajú, tak odpovedajú požiadavkám. Ďalej. Tu bola celá séria prvkov, ktoré tieto testy museli splňať a bolo tu veľa odborníkov, ktoré, ktorí sa tým zaoberali a ja som nebol informovaný o uspokojivých výsledkoch. Druhá vec je, že nám išlo o to, že sme pozorovali rozdiely medzi testovacími podmienkami a skutočnými podmienkami a preto sme sa rozhodli e, na ten test za skutočného, zo skutočnej prevádzky a to sa aj urobilo. Ale nemôžem povedať, že by sa vyvial nejaký politický tlak, to som si naozaj nevedomý. Keď som sa pýtal na to, či sú tieto testy pripravené, tak ma informovali, že sa spolupracuje aj s ďalšími odborníkmi v UNECN, e A ako náhle sa tieto testy pripravili, tak sme ich začlenili do návrhu. Pani predsednička, ďakujem. Druhé kolo. Pani Klon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Zorek, čo sa týka tej technické expertízy a tých zdrojov, ktoré tu sú, v oblasti automobilov. Vy ste hovorili, že nie ste inžinier, že nie ste technický expert, čo my e, samozrejme tu tiež nie, priemešom väčšina z nás nie, ale vy predsa len máte určité zdroje. Vy ste hovorili, že ste e, pracovali v oblasti a v oblasti uh, daňovej, tam samozrejme takisto máte určitých, určitých expertov. Mali si k dispozícii príslušnú expertízu? Pretože tieto typové certifikácie, tie sa nám zdajú, tie typové zhody, tie sa nám zdajú byť príliš zdlhavé mnohé, eh, mnohé ďalšie orgány pracujú rýchlejšie ako my. Postačuje vlastne tá expertíza, ktorú máme. A ako by sme mohli byť flexibilnejší a, a tieto veci napriek tomu posunúť ďalej. Eh, komisia má technickú expertizu, pokiaľ viem. Pre všetkým pokiaľ eh, môžeme osloviť našich kolegov z spoločného výskumného centra, pokiaľ môžeme využívať ich skúsenosti. Bolo tiež veľmi dôležité mať objektívne fakty. A tu mm, na tom teda kolegovia zo spoločného výskumného centra pracovali. Napokon otázka uh, Dusika. No, v podstate to bol záujem len v Európe, pretože e, tu máme vysokú, e, vysokú hustotu dízlových motorov, pretože vieme, že v iných, e, na iných kontinentoch a v iných štátoch nie, je marginál, nie sú marginálne dízlové motory, takže boli ste problémy vôbec porovnávať. Mm podstate áno, je to správne, je, bolo by to fajn, keby sa to dalo robiť rýchlo, ale v podstate to trvá, kým sa tie členské štáty kým, kým členské štáty dostanete do jedného člna, kým ich dostanete na palubu, pretože potom tam máte zase e, komitológiu, ktorá je k tomu potrebná. No a priemysel by samozrejme všetky tieto argumenty spochybnil. Takže pri takýchto návrhoch musíte mať príslušnú expertizu a to žiaľ trvá. Ale kvalita našich expertov táto existuje bezpochybne. Keby sme si zobrali ďalšie oblasti, čo sa týka tých certifikácií, zhod v jednotlivých členských štátoch. Tu vidíme, že je to prakticky, ako by sme si vy, vypichovali čerešničky z torty. Takže ak by sa hľadala taká mm, výhodná, taký výhodný uh, orgán a tu nie som fanúšikom práve takýchto postupov, ale dobre, no je to, je to v legislatíve a tým pádom sa neprošuje zákon. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvých odpovediach na naše písomné otázky e, ste si mysleli, alebo aj na úvod ste hovorili, že ste nevedeli o tom, že boli tieto validačné postupy, ale vedeli ste, že existuje skutočný rozdiel medzi e, laboratórnymi a skutočnými emisiami. V detekovaní týchto zariadení od, obaja odpovedáte písomne na otázku 11, že je nemožné ich detekovať. Ako teda môžete si byť tak istí, že je nemožné ich detekovať? Keď robíte toto vyjadrenie, tak to znamená, že sa robilo nejaké vyšetrovanie. Otázka je, požiadali ste o vyšetrenie, či existujú takéto zariadenia? Možno to bolo nemožné a nejasné, pretože v tom čase to jednoducho nebolo možné. E, pre nás nebolo možné kvantifikovať Nemali sme e, prostriedky a možnosti to objaviť ani otázka. Nikdy ste nežiadali od GAC alebo niekoho iného, aby robili výskum, aby ich detekovali. Je to naozaj veľká výzva. Išlo o verejné zdravie. Takže nechceli ste urobiť takéto vyšetrenie, aby nariadenie z roku 2007 sa e, korektne aplikovalo. Ja si len spoč- spomínam, že raz som mal kontakt s generálnym riaditeľom GSI a žiadal som ho, pýtal som ho, vieš o čom, e, čo robia? A on mi povedal, nie, nemám žiadnu predstavu. A nežiadali ste o vyšetrovanie? Vyšetrujte to? Nie. Nemali sme predstavu, že by to bolo urobené e, zámerne. Pán Turmes, vám, mám vás na zozname, nebojte sa. Nemali sme predstavu, ako môže fungovať takéto zariadenie a to bol dôvod, prečo bolo ťažké dať viacej informácií alebo vyšetrovať a my sme chceli vedieť, ako možno vysvetliť rozdiel medzi výsledkami v testoch a za skutočnej prevádzky. To je všetko, čo môžem k tomu dodať. Ja by som doplnil, sme si boli vedomi, že existovala táto, tento rozdiel, potvrdzujem to, ale nikto E, si nemyslel, že by to bolo výsledkom podvodu, ale skôr flexibilitou testov. Na začiatku môjho mandátu som sa informoval napríklad, e, pneumatiky boli e, nafúkané na maximum, ktoré je povolené v niektorých modelách dávali pneumatiky, ktoré boli užšie, takže robili sa určité praktiky, ktoré boli legislatívou priateľné a preto sme uvažovali o výmene e, legislatívy a nie o vyšetrovaní. Otázka, ale úprava je robená z určitého jasného dôvodu a otázka verejného zdravia tam je zakotvená. Ak by to bola otázka brzdových systémov vozidel, myslíte si, že je normálne povoliť takúto flexibilitu, ktorá umožňuje takéto rozdiely? Um, flexibilita to je tiež istý podvod, pretože je to nerešpektovanie legislatívy. Áno, pán Petinelli, vidím, ale testy e, sa robili na prelome 80. a 90. Rok, 90. rokov a vtedy boli stanovené určité medze, medze CO2, NOx neboli aktuálne a organizmus, ktorý to mal homologovať, tak mali overovať celú e, úpravu, takže takýmto spôsobom bolo potrebné overiť správne fungovanie brzd a museli tiež overiť, že aj emisné systémy fungovali správne rovnako, e, že e, sa overovalo, že nebol systém ABS pri, brz, pri brzdách, tak by nemal byť vylúčený. Ten blokovací systém pri brzdení sa nemal vylúčiť a mali tiež overovať, že emisné systémy neboli vylúčené, ale to sú technické overovania na 360 stupňov a to majú robiť národné orgány, ale komisia približne v roku 2011-2012 si uvedomila, že tieto rozdiely boli naozaj obrovské. Teda nielen my sme na našej úrovni zmenili legislatívu, ale zaslali, zaslal predseda Tajany otvorený list členským štátom, bol tu tento problém. Ja zlepším legislatívu, aby bola výraznejšia, výkonnejšia, ale ja žiadam od národných orgánov, aby lepšie dohliadali na trh. A tento list je z roku 2012 a myslím, že je to aj v zápisoch tohto výboru. Pani Nibler. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som mala jednu otázku na pána Zoreka. Pán Zorek, vy ste bol do roku 2005 do 15 eh, za zodpovedným generálnym riaditeľom a už sa o tom hovorilo, chcem sa ale opýtať. My sme v tom mali tiež komisára Ferhogena, ktorý um, hovoril na tému definícií tých vypnacích zariadení a on povedal vtedy, že on si myslí, že tá definícia vypínacích zariadení bola príliš vágna. A aj zo, z jeho perspektívy vtedy, ako uh, keď bol vo funkcii komisára a um, vy hovoríte, že to bolo jasne definované. No, nerozumiem tomu, to je teda rozpor medzi uh, e, vami a vašim komisárom, tak ako ste vtedy na to reagovali, pretože toto je predsa veľmi dôležitá záležitosť, musel sa to vydiskutovať, alebo ako ste reagovali? Eh, keď, bolo, keď sa dalo rozoznať, eh, že eh, možno, že zo strany komisára bolo nejaká, bola nejaká nutnosť konať. No, pokiaľ mne moji právni poradcovia povedali, že je to catch all pravidlo, ktoré zahrňa všetko a preto som právnej službe veril. Ešte raz Môže to tak byť, ale pokiaľ mal váš komisár v tomto bode zásadne iný názor, tak sa to musí tematizovať. Nemôžete jednoducho povedať, že takto to teda je, takže museli ste sa predsa s pánom Ferhogenom na túto tému baviť. Áno, samozrejme, mal, mal som rozhovory, ktoré končili potom tak, že sa právny, e, že dostal právny text, formuláciu, ktorá bola e, uvedená ako e, právne korektná a všetko zahrňujúca, všetko pokrývajúce. No, musíte pochopiť, že pre nás je to ťažko, ťažko pochopiteľné, ale berieme to na vedomie a do, do zápisu. Pani Šaldemoze, ďakujem veľmi pekne. Vy ste hovoril o flexibilite <clears throat> aj o zmene legislatívy. Podnikli ste niečo, aby ste túto flexibilitu nejakým spôsobom vymedzili? E, žiadali ste napríklad členské štáty, aby vykonali nejaké zmeny? E, vytvorili ste nejaké usmernenia, aby sa znížila tá miera flexibility, pretože uh, Dobre, tá flexibilita je zo strany zákona prípustná, ale samozrejme, keby tu boli iné pravidlá, tak tieto by za predsudom e, samozrejme boli dostali, tu by sme sa boli všetci dostali do problémov. Ale aby sme vytvorili lepší e, kontrolný cyklus ako LTP, ak sa to potom e, vytvorilo a potom sa predpisovali testy v normálnych jazdných podmienkách a ja som trošku zmetená. Vy ste hovoril o tom, že tu, bola ist, tu bol tu istý mm, manevrovací priestor v rámci legislatívy, ale napriek tomu hovoríte, že definícia bola jasná. No zdá sa, že celkom nie. Lebo automobilový priemysel v tejto veci vlastne nevykonal nič. A ja teraz nie som si úplne istá, ako to mám chýpať, pán Zobrak. My tu dnes máme e, taký zásadný škandál, e, je to uh, tak, e, ľutujete niečo, alebo vidíte, že, ste, že sa tam niečo mohlo zmeniť. No nie, tí, ktorí to urobili, tí by mali niečo ľutovať, pretože ten systém ako taký je perfektný, ale vlastne tie podmienky v priemysle uh, boli také, aké boli. Ale nemol, nemali by naši občania očakávať, že my z našej strany urobí niečo viac. Uh, E, ja samozrejme nechcem spochybniť, že ten systém bol perfektný, bol taký dobrý, ako v tom čase dobrý mohol byť, ale následne samozrejme vždy môžete nájsť nejaké veci, e, e, o ktorých by ste si mysleli, že sa mohli zmeniť, že sa mohli urobiť inak. Ja som bol v IMKU, ja som teda v IMKU, takisto sa zaoberám tým, tou typovou certifikáciou a keď vás počúvam, tak eh, nie som optimistický. Čo môžeme urobiť, aby sa tieto veci v budúcnosti, aby sa týmto veciam eh, zamedzilo do budúcnosti, aby sa takto zneužívanie zamedzilo. Mali by sme postupovať aktívnejšie, lebo české štáty neurobili vôbec nič. Aké je vaša, aká je vaša skúsenosť? Čo si vy o tom myslíte? Ja si myslím, že slabinou nie je legislatíva, slabinou je implementácia, presadzovanie tejto legislatívy. I tu si myslím, by mali e, členské štáty e, sa pozrieť do popredia. To je tá slabina, ale vidím, že môj kolega ešte chce niečo povedať. Áno, legislatíva bola jasná a tie flexibility boli pripustené. A pripustné to znamená, že tento manevrovací priestor, s tým sa rátalo. A teraz, keď si zoberieme, že uh, by sme boli urobili nejaké prísna, prísnejšie usmernenia, s tým sa nedá pracovať. No dobre, ten zákon nebol možno, že úplne perfektný. Povedali sme si, dobre, zmeníme zákon, ten um, kontrolný cyklus bol obsoletný, preto sme ho nahradili za modernejší postup, za modernejší technologický postup. Dobre, teraz e, máme ešte trošku času. Vy ste povedali, že možno, že sa stačí dohodnúť na nových testoch, že, testov a že to postačí a že legislatíva je postačujúce a že máme tu dostatok manevrácie priestoru. No, ja si myslím, že obe dva navrhované testy, VLDP+, a ďalšia kontrola na NOx, ehm, toto pozor, ja samozrejme nemôžem zaručiť, že sa v budúcnosti nebude klamať a podvádzať, ale máme tu niečo, čo by bez týchto nových systémov nebolo možné. To znamená, že tá kompetencia a prerozdelenie medzi členskými štátmi a komisiou nie je problém. No, určite sú isté diferencie, čo sa týka novej komisie, ale samozrejme nechcem sa teraz eh, venovať úplne do detailu tomto aspektu. Ďakujem vám pekne. Ja mám takú veľmi všeobecnú otázku na tému kompetencie, zodpovednosť a kde ju treba hľadať. My tu máme obrovský problém. My sme schválili nejaký zákon a potom sa stalo s tým zákonom niečo úplne iné, ako sme zamýšľali a všetci sa škrabu hlavu a teraz ako sa, e, pýtajú, si, pýtajú sa a kladú si otázku, ako sa to mohlo, istá, mohlo stať. Táto štúdia ukazuje, že tu boli isté rozdiely medzi emisiami v laboratóriách, pri testoch a na cestách, v tom, v tom skutočnom. Uh, jazno, za skutočných jazných podmienok. A čo sa s tým stalo? Mala komisia e, tieto informácie? Komisári či viac kolegium sa s tým zaoberalo? Alebo zamiedlo, zamietlo sa to pod koberec? Prečo sa nič nestalo? Čo sa v komisii v podstate stalo? E, vy, vy v komisie, vy, vy patrite aj do komisie, tak nám povedzte, čo sa stalo. No dve, dve veci. Uh, ja som spoločné výskumné centrum vyzval, aby sa vytvoril lepšie testovacie eh, lepší testovací postup, pretože sa povedalo, že to, čo dostávame v rámci našich testovacích um, postupov, to nie je reálny obraz celej prevádzky a musíme to zlepšiť. My sme zrealizovali tieto štúdie a e, tomu sme prispôsobili legislatívu. E, vrženie prináša nič, aby sme im predpisovali niečo, čo sa nedá zverať, prípadne vystupovať vôbec. To znamená, celkovo sme sa snažili v tejto otázke mať lepšie e, zariadenia a lepšie postupy. Dovolte mi krátko vás prerušiť. Vy ste povedali, že sa niečo podniklo, že ste urobili opatrenia, ale dovolte mi a opýtať sa, bol nejaké politické rozhodnutie, bol nejaký politický tlak zo strany niektorého komisára, e, ktorý by spôsobil, že by sa tieto e, informácie potlačili nejakým spôsobom. Vy hovoríte nie. Nie, nie, skutočne nie a neviem o tom nič. Takže mohli by sme povedať, že to bol skôr neefektívny systém, ktorý uh, potreboval cirka 10 rokov na to, aby vytvoril, vyvinul nové testy. Je to to, čo chcete povedať? Áno. Áno, takže bol to neefektívny systém. A keby ste teraz museli povedať napríklad, kto bol, kto to zavinil, kto mal to stál za tým. Takže e, nebol to len neefektívny systém. Niekto to musel spôsobiť. To musíte to vedieť. My sme legislatívci, my sme zákonodarci a musíme e, samozrejme vedieť, prečo, keď sme vytvorili nejaký zákon a zákonné ustanovenia, že sa na základe týchto ustanovení nič nezmenilo. No, v tomto čase sa e, urobilo strašne veľa v oblasti e, technológií a e, vytvorili sa veci, ktoré boli vtedy nemysliteľné. E, práve na, na základe e, používania IT technológií v, vo vozidlách. Určité veci jednoducho sa nemohli zrealizovať e, bez podpory počítača napríklad. A preto my trochu pokrivkávame za tými reálnymi podmienkami v našom vývoji. To je jedna vec. A za druhé, musím skutočne potvrdiť, že my tu máme dočinenia s mnohými parametrami a NOx bol len jeden z aspektov. A my sme, si skutočne, my sme sa skutočne zamýšľali nad e, tými emisiami CO2, pretože svojho času sa ukázalo, že sľuby automotívneho priemyslu sa v oblasti emisí CO2 neplnili a museli sme sa nad tým jednoducho zamyslieť a nešlo tu len o kontrolu jednej jedinej dimenzie v tom kontrolnom postupe, ale museli sme tu vypracovať viac na sobe multifunkčné postupy. A toto samozrejme si vyžaduje svoj čas, pretože tu máme rôzne technické branže, ktoré musíme prepojiť a museli sme tento test samozrejme vytvoriť tak, aby bol aj prakticky zrealizovateľný. Takže nešlo to len o testy vo vedeckých laboratóriách, ale aby sme sa dostali aj na úroveň e, normálnych technických a technologických e, kontrolných zariadení. Takže na jednej strane musíme zohľadňovať skutočnosť, že je celý rád e, technologických mm, vývojov, ktoré sa diali mimo územia Európy, e, Amerika, Kórea a tak ďalej. A potom si musíme uvedomiť, že aj tieto vozidla musia odpovedať európskym predpisom a musia splňať tie podmienky, ktoré sme si stanovili. A preto tu máme e, dočinenia s veľmi širokým výkonnostným spektrom a toto bolo podľa môjho názoru tiež dôvodom, e, že to trvalo dlhšie, ako sa plánovalo pôvodne. Ale jednu vec e, musíme veľmi banálne skonštaktovať, pretože e, je to, je to jednoducho tak v práve, že ten zákon vždy pokrivkáva za tým zločinom či zločincom samotným. To si musíme uvedomiť. A čo sa týka tých dopadov, tak um, tu som skutočne trochu prekvapený, že sa odvolávate na úroveň tých členských štátov. No dobre, boli tu zrejme mm, isté, isté nezrovnalosti a nedorozumenia, ale ak aká je tá stratégia to, tých vypenacích zrenie. To zariadenie ako také je ilegálne, ale tá stratégia možno, že ilegálna nie je. Pretože my, ak zodpovední sme si, sme sa nad tým nikdy nezamýšľali. E, pretože logika toho, toho tajného vypínacieho zariadenia je absolútnym opakom toho, na čím sme sa my zamýšľali, pretože my sme mali výkon nejaký, nejakého zariadenia, ktorý je veľmi špecifický v špecifickej oblasti za určitého, eh, v určitom časovom intervale a nezamýšľali sme sa nad tým, že by tam malo byť nejaké vypínacie zariadenie, ktoré by malo chrániť motory s tým spôsobom. A máme tu možnosť e, e, sa nejakým spôsobom e, si, si ozrejmiť pôsobenie tohto zariadenia na, na kontrolnom, v kontrolnom postupe. A ale potom by sa <laughs> mohlo stať, že niektoré vozidla dostanú, dostanú certifikáciu len na, v rámci kontrolných alebo testovacích podmienok, ale nie do normálnej jazdnej prevádzky. No, toto sú, toto sú také základné nedorozumenia, ktoré tu vznikali. My sme až dodatočne uh, sa dozvedeli, že, že priemysel to pochopil trochu inak a postupoval podľa toho. A to bola takisto definícia, čo je legálne a čo nie je legálne, pretože aj výrobcovia, aj v rámci interpelácie hovorili o tom, že, že mali iné predstavy a každý členský štát v podstate to vidí svojím spôsobom týchto 22 minút, e, táto fáza, po ktorej sa to potom vypne. No, keď to bude trvať 20 minút, <laughs> no to je smiešne, nie? E, tento rozdiel. A to je rozdiel napríklad medzi nemeckými, nemeckými a talianskými orgánmi, kde sa hovorí o tom, či je to legálne alebo ilegálne. A vy hovoríte, že členské štáty sú zodpovedné za výklad a realizáciu a implementáciu týchto zákonov. A toto je zásadný bod. Oni si to vysvetľujú po svojom a tu chceme aj od nás počuť nejaké návrhy. Bolo by možno potrebné, eh, ako odpoveď na túto otázku, zriadiť nejaký nový, nový kontrolný orgán, alebo čo si o tom myslíte? Ja, ja vám asi nemôžem dať takú správnu radu momentálne, ale mm, neviem si predstaviť nejaký nový orgán, kontrolný orgán, ale viem si veľmi dobre predstaviť, že by sme to urobili na úrovni colných orgánov, pokiaľ by sa nejaká uh, pokiaľ by e, sa nejaký colný orgán venoval klasifikácii týchto produktov. Mm, colníci prídu a povedia, no počúvajte, my nie sme uh, spokojní a nesúhlasíme s touto klasifikáciou, my chceme, aby ten produkt bol všade klasifikovaný roz, rovnako bez ohľadu na to, kde sa dostane na trh. Uh, ale toto samozrejme je takisto výklad. E, e, sú to, e, je to výklad testovacích a interpretácia testovacích výsledkov. A toto sa všetko robí vo vlastnej, vo vlastnej režii, ale je potrebné sa dohodnúť s ostatnými. Všetci ostatní mali o tomto byť informovaní a mal by sa konať aj určitý feedback napríklad e, pri tej klasifikácii by sa tu malo dohodnúť, e, aby sa povedalo, či je to A alebo B. A myslím si, že toto by znamenalo isté zlepšenie a mohlo by to prispieť k tomu, že aj iné orgány v iných členských štátoch by e, potom prvé sa dozvedeli, že existujú nejaké stratégie, alebo že sú tu isté zariadenia, ktoré sa môžu domov teraz zabudovať. A e, s týmto by bol sa podľa nášho názoru principiálne e, v poriadku. Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, že podľa mňa hlavný problém bol zastaralý testovací cyklus, takže trebalo zmeniť testovací cyklus. A potom samozrejme sa dajú, dá zlepšovať dozor na trhu a existujú opatrenia, a že niektoré komisia navrhovala, ale podstata problému spočívala v tom, že testovací cyklus nebol prispôsobený. Takže ja myslím, že bolo dobré začať právny boj o lepšiu interpretáciu e, zastaralého cyklu. Bolo to vytvorené v 80. rokoch, takže namiesto lepšej interpretácie to trebalo zmeniť a to sme urobili. Samozrejme, dá sa zlepšiť systém viac trhovej dozoru a tak ďalej. Julinka, ďakujem pekne vo vašej odpovedi na písomnú otázku číslo 2 ste uviedli, že Európsky parlament nikdy podporil odklad. Práve naopak, v decembri 2013 parlament prijal text, kde je uvedené, že testovacie cykly e, v reálnych podmienkach, prevádzkových podmienkach musia byť zavedené bez ďalšieho odkladu. A to je článok 43 uznesenia e, prijatého v decembri 2013 aké bolo odôvodnenie, aby Európska komisia odkladala zavedenie eh, nových testov o ďalšie 2 roky a ďalšie, ďalších 5 rokov eh, pre nový testovací cyklus eh, návrh o plnení. No, zavedenie nebolo odkladané, ale my samozrejme sme potrebovali čas na zavedenie takéhoto komplexného procesu. Ja viem, že ďalší, že neskôr prídu aj naši kolegovia e, zo spoločného výskumného centra, čiže poskytnú vám otázky a teda odpovede na technické otázky a bolo skutočne veľmi ťažké tvoriť test reálnych e, prevádzkových podmienok, ktorý by aj fungoval. Existujú tu skutočne veľmi veľké e, rôzne možnosti. Keď sme ukončili technickú prácu, tak sme museli požiadať o schválenie členské štáty. No a to tiež trvá. Maj 2015 mm, a prvé diskusie v členských štátoch začali v roku 2014. No a keď sa pozrieme na čas, keď technické nariadenie v akékoľvek oblasti Európskej únie, koľko času potrebuje, tak myslím, že v tomto špecifickom prípade nemôžeme hovoriť o žiadnom odklade a meškaní. No, pôvodne ehm, na návrh je prijatý na prijatie v komitológii koncom roka 2012 a formálna zmena plánovania v rozhodovacom procese bola navrhnutá 8. novembra 2012. Oznámení komisie eh, KAS 2020. Prečo? Prečo ste zmenili eh, naplánované, naplánovaný priebeh? Sorry. In the... Um, Oznámení uh, komisie CARS 2020 vidím, že komisia navrhne uh, v roku 2014 doplňujúce opatrenia uh, na kontrolu znečistujúcich látok, ktoré sa používajú. No a to sme urobili v roku 2014. Sme začali diskusiu s členskými štátmi. Táto diskusia trvala dlhšie, ako sme plánovali, takže diskusie skončili v maji 2015, ale ak si správne spomínam, bolo to koncom roku 2014, alebo možno mar- marec 2015. No a kart 2020 hovorí, že to navrhneme pred rokom 2014, alebo do roku 2014. Pán Petinelli, vy ste povedali, vy ste 3. apríla 2012 nedostali mail za spoločného výskumného centra. Myslíte, že ste mali byť informovaní o tom a ak áno, tak eh, konali by ste a ako? Hm, prepačte, ja nepoznám tento e-mail, vy ste mi prečítali eh, vetu, ale mail je eh, viacero správ medzi ľuďmi, ale ja to momentálne neviem zhodnotiť. Pani Jerinka. Mohol by to zodpovedať písomne. Pošlite mu e-mail. Dobre, takže môže to byť ja. Načne. Pán Karinše, ďakujem pekne. Chcem spýtať našu úlohu členských štátov ak sa zákony neuplatňujú, tak eh, máme inštitúciu, ktorá sa volá komisia, ktorá by mala kontrolovať eh, tých, ktorí dohľadajú nad dodržiavaním práva. Teraz sa hovorí o emisných štandardoch, eh, výrobcovia, ktorí dajne mali plniť štandardy a členské štáty zodpovedajú to no a systém, ktorý máme, tak komisia dohľadá nad členskými štátmi, takže čo urobia členské štáty, čo robili a čo nerobili a čo ste im povedali, že mali robiť za ostatných 10 rokov, povedzme. Hmm. Sa zistila, zistili rozdiel v emisiách a v laboratóriu a na ceste. Čo ste robili, alebo čo členské štáty robili, alebo nerobili ja neviem, či sa to tá nazvať nedostatkom systému kontroly, keď eh, sa nedieje to, čo čakáte od nejakej legislatívy. My sme mysleli, že, že vytvoríme legislatívu tak, že obmedzíme misie NOX, eh, tak získame zlepšenie kvality vzduchu. Ja si neuvedomujem nejakú zámernú stratégiu členského štátu nerešpektovať túto povinnosť. A ja hovorím o zámernom nerešpektovaní, ale skutočnosť je taká, že kvalita vzduchu nie je taká, aká mala byť, či už to bolo zámerné alebo nie stále je to jasné porušenie toho, čo hovorí legislatíva. Ja nie som právnik, ale pokiaľ členské štáty transponujú smernicu správne do národnej legislatívy, a pokiaľ zodpovedné orgány korektne a správne aplikujú a uplatňujú pravidla, tak komisia nemá dôvod, aby no, dobre. Takže členské štáty transponovali do legislatívy všetky akty, ale vzduch stále je špinavý. Takže buď tie akty, tie dokumenty boli nesprávne, alebo tá druhá strana je zlá kvalita vzduchu je dobrá. Vy to neustále monitor, monitorujete. Kvalita vzduchu v mestách je zlá. Nie, pretože príliš veveriček vyručuje metán, ale boli znečistujúcim látkam. No ale áno, naše podozrenie bolo také, že to, čo sme opísali ako testovací postup, ako majú kontrolované auto nebol vhodný, no a to bol dôvod, eh, kolega to vysvetlil, prečo sme sa snažili tvoriť lepší nástroj, ktorý by nám zaistil, že použitím takýchto textov sa dosiahnu lepšie výsledky. Na no toto je slabina a postupu, že trvalo veľmi dlho nájsť reakciu. No a okrem toho, Teraz sa neprejavilo vlastne zámerná stratégia výrobcov vyvíjate motory, ktoré budú splniť požiadavky len v testovacích postupoch a nie v prevádzke. A to, to sú zodpovední tí, ktorí podvádzajú a obchádzajú pravidlá. Takže vy tvrdíte, že v týchto procesoch ste určili, že problém bol, um, že testovací postup, ktorý sa použil, bol v súlade s pravidlami a zákonom, ale nesplňal svoj účel. Ste potom teda 10 rokov sa venovali zlepšeniu testovacieho postupu. Hmm, dobre. Napadlo niekedy niekoho v systéme informovať verejnosť, že to, čo kupovali, nie je vôbec to, čo si mysleli, že kupovali. Aké sú dôvody? Toto nie je nič abstraktné. Toto je vec, ktorú väčšina ľudí používa každodenne. Je to automobil a spoliehajú sa na informácie, ktoré sa poskytujú, že sú dôveryhodné a nikto by nechcel zámerne, alebo nekúpil by si niečo, čo zámerne poškodzuje jeho zdravie. Ja si nepamätám na žiadnu informačnú kampaň za ostatné roky a som vôbec o tom nič nepočul, kým to neprepuklo v USA o podvodoch Volkswagenu, ale predtým pre mňa teraz nové, ale zdá sa, že na komisii to nebola taká novinka. To ne, nenašlo nikdy chod z komisie. Nož, komisia hovorí, z ostatných rokoch sa jasne preukázalo, že súčasné postupy používané na meranie nie sú dostatočne, nereflektujú dostatočne reálnu prevádzku. Jasne to bolo opísané a vysvetlené v oznámení komisie parlamentu a rade e, za ostatné roky e, sa jasne preukázalo, že e, postupy, ktoré výrobcovia používajú na meranie emisí a spotreby automobilov nie sú dostatočne reprezentatívne. No, ja tomu nerozumiem celkom nechcem predsa celú stranu, ale okrem toho veľa členských štátov nesplňa požiadavky stanovené v nariadení o kvalite vzduchu a čieria obrovským problémom s vysokými koncentráciami. No to, to je úplne jasné, to je vec, ktorú, ktorá bola oz, o, o, oznámená parlamentu a rade. Áno, ďakujem pekne. A posledné otázky rámci tejto časti od pána Turmesa, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja myslím, že pán Zurek a pán Petinelli máme dôkazy o tom, že nehovoríte pravdu, pán Zurek. Vy hovoríte, že máme tu mail zo septembra 2010, kde sa hovorí, že beating je otázka, týka sa všetkých motorov. Ja som videl nejaký motor príslušnými zariadeniami. To je v na 2010, vy ste mali tento mail. No a to opäť sa nastolila otázka. Vy ste povedali, že vy ste sa snažili eh, nájsť a zistiť, či sú tu nejaké podvody. No a rovnaký deň z komisie eh, navrhuje následovnú vec. Snažili ste sa testovať eh, vozidlo v rámci NDCC a NIR NDCC s malými úpravami. No to je presne to, čo urobili Američania v roku 2015. Američania nemali žiadne dôkazy o, o vypínacích zariadeniach. A, takže prečo ste sa rozhodli urobiť to v roku 2010? A, bolo to na vašom stole, pán Zorek. Nebolo to na mojom stole, ale možno niekto v DG Enterprise to, to mal na stole. Po druhé, ja som sa nepýtal na cycle beating, ale ja som, sa, ja som žiadal o vysvetlenie rozdielov medzi tým, čo meriame testovacími metódami. Prepačte, otázka je, či komisia vedela, že e, sú tu obrovské podvoby od podvoby v roku 2010 a to vedelo spoločné výskumné centrum a vy ste sa nesnažili, nedali ste mandát výskumnému centru, aby vykonali jeden test, ktorý by ukázal už v roku 2010 presne to, čo robili Američania. Takže myslím, že sú to dve vrsty na DJ Enterprise. Ste vy, pani Lalisa, pani Pasovan a pán Tajany. Vy ste videli, čo sa dalo urobiť a neurobili ste to. A kto z vás rozhodol nezverejňovať detailné údaje? Kto z vás prinútil spoločné výskumné centrum užiť anonimné údaje, pretože zamestnanci hovorili, že musia e, to napraviť čo najnaliehavejšie. No a lepším spôsobom bolo mať detálne údaje, prečo ste e, prinútili spoločné výskumné centrum, aby nezverejnilo detálne údaje, pretože to by vyvolalo rovnakú reakciu ako v septembri 2015 eh, v USA. Prečo? Pretože chce, ste chceli chrániť eh, automobilový priemysel, vedeli ste všetko? Ďakujem pekne, ja som ničom nevedel. A ja som počul termín cycle beating prvýkrát v januári tohto roka. Je to v tom maili, ale povedzte, že uh, nejaký zamestnanec hovorí, že sú tu podvody a nikto na to neupozorní potom som reťazci. No, pani predsednička, aký tu máme problém. Pán Pitinelli povie, že existujú stovky mailov v dôležitom období, vo februári 2010, koniec roku 2010, sme takmer nemali maily, takže jediným spôsobom, ako to pochopiť, ak moja teória je správna, že pán Zourek, pani Lalisa, Pasamon a pán Tajany vedeli, a oni dohodli medzi sebou a spoločným výskumným centrom na rozhodnutí nemáte mírny NDC, takže my potrebujeme prístup k týmto mailom, existujú a my ich nedostávame. A tu sme v jadre škandálu zlého riadenia a vedenia z tohto obdobia, ktoré sa dialo na komisii. Len tým mailom my sme o ne požiadali, ale nedostali sme ich. Je to zámerná stratégia komisie nedať nám prístup k mailom z tohto dôležitého kľúčového obdobia. No, poprvé, ja už nie som v komisii. Po druhé, ja som nikdy nikoho nepoveril čím povinným, eh, pozitívnym ani negatívnym a, eh, a v komunikácii so spoločným výskumným centrom. Bola to Pani Lalisa, no ja neviem, prepačte, vy ste e, generálny riaditeľ, vy ste konfrontovaní s najväčším podvodom a o ničom neviete, ale nie v roku 2010. Ale všetky maily ukazujú, že ste mali informácie. Vy klamete, keď to hovoríte. No prepačte, ja mám dokumenty, ja mám jeden dokument, druhý dokument. Nemôžete predsa vážne predpokladali, že ja čítam každý e-mail, ktorý dostane DG Enterprise. Môžem povedať len toto. A potom si potrebujeme vypočuť pani Lis, alebo rejiteľka. Ak si pán Zúrek na nič nespomína, tak si musíme vypočuť pani Lis, pretože pán Pitinelli nebol vo funkcii v tom období. Dobre. Ďalšie zasadnutie koordinátorov to vyriešime. Dobre. Myslím, že sme sa dostali na koniec zaujímavého vypočutia. Pán Petinelli, pán, Petinelli, pán Zourek, ďakujem veľmi pekne za odpovede na naše otázky a ako vždy dostanete ďalšie písomné otázky, že týkajú sa niektorých mailov a správ. We have a short sanitary break of two minutes and then I krátka hygienická prestávka na dve minúty. E, vidím, že už prišiel ďalší host, takže o dve minúty pokračujeme. Ja, äh, äh, jetzt haben Sie ja meine E-Mail-Adresse. Ja, genau. Ja, das ist ja ganz einfach. Ja.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 Um, Milí kolegovia, ideme na druhú časť nášho vypočutia. Ja som rada, že tu môžem privítať pána Jose Delbekeho. Od tej časti, alebo od toho času, e, čo, je, e, čo funguje úrad pre klímu, tak on je zodpovedný za túto tému a dám mu hneď slovo, aby urobil stručný úvod a potom pôjdeme k otázkam. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým. Som rád, že tu dnes môžem byť a neprekvapí vás určite, že sa budem sústreďovať len na CO2 a nie na NOx. Potom by som odpovedala aj na otázky Predtým by som spomenul tri body vo, svojej, vo svojom úvodnom vystúpení, ale skôr než to urobím, by som rád zdôraznil, ako veľmi bol tento nástroj dôležitý pre plnenie cieľov 2020 a bude kľúčový aj pre dosiahnutie cieľov 2030. Bude dôležité, tento nástroj bol vypracovaný správne a aby prispel k zníženiu emisí, tak ako sme sa dohodli, hlavy štátov a vláda máme na stole legislatívu, ktorú má doti- ktorá má dotiahnuť tieto veci. Dokonca tri poznámky. Poprvé, nedostatky e, v testovacom postupe. Viete, že ciele na znižovanie emisí vychádzajú z testovacieho cyklu NEDC je to nový európsky jazdný cyklus a tento má isté slabiny. A keď sme okolo roku 2005 chystali túto legislatívu, tak sme vedeli, že sú tu dva problémy, kvalita ovzdušia a emisie CO2 a vedeli sme, že cyklus NEDC nie je ideálny, ale mohli sme si vybrať, že buď budeme pokračovať ďalej alebo že budeme najprv pracovať na lepšom cykle testovacom až potom ale aj vyvinutie nového testu niečo trvá, tak sme sa rozhodli, že na základe NEDC predložíme návrh na zníženie emisí do roku 2020, ale zároveň začneme pracovať na VLTP. V OSN sa ten VLTP prijal Prijali sme ho aj v komisii. Predložili sme výboru a v júni 2016 to bolo odhlasované. A teraz sme v konečnej etape prípravy VLTP a to je veľmi dôležité pre nové nariadenie, ktoré pripravujeme. Určite ste si všimli, že je to aj v našom pracovnom pláne na budúci rok. Tam predložíme nový návrh pre nové obdobie do roku 2030 a tento návrh už bude vychádzať z VLTP a takto sa zásadne zmení spôsob testovania emisí CO2 a testov spotreby hlavne pokiaľ ide o prísnosť a transparentnosť testovacích podmienok, prinesie to realistickejšie podmienky a to je to, čo potrebujeme. A je to zásadné preto, aby sme skončili s NEDC a začali sme s VLTP. A tu prichádzam k tomu druhému bodu. Máme súčasnú legislatívu, ktorá je založená na NEDC cykle a pozorujeme rastúci rozdiel medzi homologizáciou a reálnou prevádzkou a tam dôvody sú rôzne. Poprvé, sú tam stanovené veľmi nešťastné tolerancie NDC. výrobcovia to využívajú a my to vieme a odhadujeme, že rozdiel medzi reálnymi a laboratórnymi podmienkami máme odhadnutý, ale nemáme ešte žiadne dôkazy, ktoré by svedčili o zámernej manipulácii testov NEDC. Znamená, vieme len toľko, že NDC e nie je dokonalé, ale vieme, že výrobcovia urobili nejaké kroky. ktoré priamo neprispievali k duchu a cieľom smernice. A čo vieme teraz? Nemáme žiadne dôkazy, ale vieme, že v niektorých členských štátoch prebieha vyšetrovanie, sme s nimi v kontakte, aktualizujeme svoje informácie a študujeme Čo si máme vziať ako ponaučenie z VLTP? A čo ďalej v tomto postupe robiť? Potrebujeme nový monitorovací mechanizmus, aby sme mohli neustále kontrolovať, či nový laboratórny test VLTP ešte stále rozhodujúci a reprezentatívny pre obdobie, ktoré, o ktorom uvažujeme. A musí to byť aj zahrnuté v novom nariadení homologizácii. Parlament aj rada to majú na stole a dúfame, že práca sa urýchli, ale Európsky parlament, dúfam, nás veľmi aktívne podporí pri práci na monitorovacom mechanizmu, kde sa bude neustále kontrolovať, či VLTP test odpovedá realite. Budeme pracovať aj na mechanizme dohľadu nad trhom, takže VLTP sa môže chápať ako nástroj ex ante, ale po homologizácii potrebujeme aj dohľad nad trhom, nad vozidlami, ktoré sú na cestách a pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu, a na tom veľmi aktívne pracujeme, kompetentný komisár vytvoril vedecký poradný mechanizmus a tento poskytuje poradenstvo politikom a prvá rada sa bude týkať práve tržného dohľadu nad emisiami CO2 a nad spotrebou paliva. Do konca mesiaca očakávame vedeckú radu od tohto vedeckého mm, poradného mechanizmu. Pôjdeme cestou VLTP a potom bude aj tržný dohľad a posledný bod je otázka, ktorá bola aj v tých písomných otázkach. Či je tu rozpor v cieľoch, v otázke kvality ovzdušia a v klíme? Myslíme si, že nie je, ale to nariadenie CO2 sa líši od nariadenie NOx. Tam uh, hovoríme o um, technologickej neutralite automobilov a ide je na výrobcoch, aby sa sami rozhodli, ako budú obmedzovať CO2 emisie. Vieme, že tieto motory majú vyššiu efektivitu spaľovania Ale v prípade dizlových motorov musíme používať systém spracovania výfukových plynov, aby sa emisie CO2 znižili. Nejde tu teda o to, že by sa nejakým spôsobom uprednostňovalo nejaké zariadenie dízle alebo benzíny alebo elektromobily. A toho sa budeme držať aj pri ďalšom návrhu. Podiel dízlov bol vždy cirka 50 teda ten diesel benzín je to 50 a 50 od roku 2005 až od začiatku nášho nariadenia nepozorujeme, že by podiel dízlov sa nejakým spôsobom zásadne znížil alebo zvýšil. sú tu isté zmeny, ale je to skôr kvôli národným daňovým systémom a nie kvôli e, nariadeniam LC2. Teraz pracujeme na mobilite s nízkymi emisiami. Určite, určite ste to zaznamenali. A ide o lepšiu kvalitu vzdušia hlavne v mestách a to je aj súčasťou našej komplexnej stratégie, na nízkoemisných automobiloch alebo vozidlách s nulovými emisiami a dúfame, že čoskoro to bude na stole. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ako prvý pán Gerbrandy, ako spravodajca, ďakujem pán Delbeke, že ste dnes medzi nami. Zohrali ste zaujímavú úlohu v DGMV aj v rámci DG eh, Climate a to už od roku 2003. Rád by som sa vás spýtal hlavne na to, čo sa stalo od času, keď ste napísali list vášmu kolegovi Zurekovi. To bolo v septembri 2008 o veľkých rozdieloch v testovacích výsledkoch a v odpájacích alebo vypínacích stratégiách. V DGM vy ste boli viacerí, ktorí si boli plne vedomí toho, čo sa deje, ale komisii trvalo až do roku 2011, než začala skutočne e, seriózne pracovať na testoch RD. Povedzte nám, čo sa vlastne v tom čase stalo a snažili ste sa nejakým spôsobom tento postup urýchliť? Odpovedajte, prosím. Aj v tlači sa objavovali články o vhodnej povahe testov, ale v DG Climate alebo MV sme neboli zodpovední za tú časť legislatívy, ktorá sa týkala NOx. Spolupracovali sme s ostatnými riaditeľstvami. Pokiaľ ide o ten list, ja si to aktívne nepamätám, ale pánovi Zurekovi som písal, pretože sme si kladli isté otázky. Mali sme obavu o dosiahnutie cieľov v rámci kvality ovzdušia a v rámci CO2 emisí, ale zároveň sme hľadali silné dôkazy, na ktoré sme potrebovali predložiť všetkým tým, ktorým sme potrebovali povedať, aby robili viacej. A preto som sa obrátila na svojho kolegu a v komisii to bežne robíme. Neboli sme priamo zodpovední, ale sa nás to týkalo a preto sme mu napísali, aby začal s týmto šetrením o spolupráci s členskými štátmi, s výskupnými orgánmi a tak ďalej Vidíme to aj v USA. Tam sa pripravuje podobná legislatíva. No a čo ešte k tomu dodať? Ja si myslím, že sme venovali veľkú pozornosť tomu, aby boli obe veci rovnako regulované, aby tam neboli e, v rozpore emisie NOx a legislatíva na ochranu ovzdušia a legislatíva na CO2. Ospravedlňujem sa, hovorí pán Gerbrandy, že vás prerušujem, ale neskôr. Z vášho DG tiež niekto písal listy. DG Enterprise a zameriaval sa na tie testovacie cykly a žiadali od DG Enterprise, aby robili viacej, než sa robí a vy ste už tedy boli na DG Climate. Diskutovali ste o tom, alebo boli ste v kontakte s DG Envy, alebo boli ste frustrovaní z toho, že z DG Enterprise sa tomu príliš nevenujú? Odpoveď. Riešili sme to na bežných rokovaniach medzi riaditeľstvami, ale nevenoval som zvláštnu pozornosť tejto záležitosti keď som bol zodpovedný za kvalitu ovzdušia, tak to bola moja práca a zaoberal som sa tým, ale ako ste správne povedali, potom to prebral kolega Falkenberg. A my sme sa potom obrázali na DG Enterprise, teraz je to DG Grow. Nemá zmysel pracovať na klíme, keď nám eh, klesá kvalita vzdušia. To musí ísť jedno s druhým ruka v ruke. O tom sme pravidelne diskutovali. Ďalšia otázka. Hovorili ste, že nie je rozpor medzi kvalitou ovzdušia a CO2. Nemyslíte si teda, že kvôli tomu, že sa EÚ toľko zameriavala na CO2, tak ďalšie emisie, ktoré vplývajú na ovzdušie, hlavne NOx, sa zanedbávali. Nemyslíte si to? Pochopil som to správne? Áno, odpoveď, pochopili ste to správne. Údaje, ktoré sme získali o tom, nesvedčia. Trvali sme na tom. aby v prípade dízlov boli dodané mechanizmy na zniženie emisí ale v nariadenie pre CO2 je zakotvený princíp technologickej neutrality. Ďakujem, pán Salba. Ďakujem, pán Delbeke. Urobím otázku, ktorú som položil aj predchádzajúcim generálnym riaditeľom. Uvažovali ste o tom, že by definícia v nariadení 715 z roku 7, že definícia je vágná, pokiaľ ide o odôvodnené používanie alebo skutočné jasné podmienky alebo e, či e, možnosti ochrany motora proti poškodeniam, či e, táto definícia je dostatočne jasná alebo je vágna. V našich špecifických podmienkach a nariadeniach o CO2 táto otázka nevyvstala, pretože my sme spadali pod nariadenie o homologizácii a toto špecificky vylúčovalo využívanie takých mechanizmov, ako sú vypínacie zariadenia a podobne. V našom špecifickom nariadení o CO2 sme mali len všeobecnú formuláciu, ktorá spadala pod to homologizačné nariadenie a za to boli zodpovední kolegovia DigiGrow a v rámci toho sme vypracovali naše nariadenie o CO2. Nebolo v tom nič špecifického, ale bolo jasné, že nelegálne zariadenia či podvodné zariadenia neboli povolené v rámci našej rámcovej legislatívy. Otázka. Mali ste niekedy podozrenie, že došlo k podvodnému konaniu ktoré viedlo k tomu, že sa manipulo, manipulovali emisie zo strany výrobcov. Mali ste niekedy podozrenie, že niečo nefungovalo a že došlo k nejakým zvláštnym postupom? Viete, že na základe nášho nariadenia, alebo že základom nášho nariadenia CO2 je testovací cyklus NEDC, a zákonodarca tam ponechali tú flexibilitu. A my sme boli znepokojení už vtedy, keď sme legislatívu pripravovali. Táto záležitosť nás znepokojovala a preto sme na to upozorňovali vzhľadom na blížiacu sa revíziu týchto nariadení. Cyklus NDC explicitne umožňuje istú flexibilitu, ktorú by sme my radi obmedzili. A to dosiahneme tým testom VLTP. Otázka. Stretli ste sa s nejakou opozíciou Európskej komisie, aby sa riešila otázka emisí NOx eh, v, vo vozidlách? Nie a ešte som sa s ničím takým nestretol, so žiadnym odporom. My sme svoje argumenty predložili. Vychádzali sme z nového testovacieho a z investícií, ktoré to merali a to by ten problém bolo vyriešilo. Boli sme samozrejme prekvapení, keď sa predložili dôkazy o existencii a používaní vypínacích zariadení a boli sme šokovaní rovnako ako vy, že k tomu dochádza, ale nič také sme neočakávali, keď sme sledovali uplatňovanie. Ďalší kolega. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja som vašim fanúšikom, ja som čítal túto malú knihu, ktorú ste uh, vydali s kolegom Petrom Fisom. E, keď to vyšlo, tak Mm, to bolo, sme to čítali, bolo to napísané veľmi dobre a bolo to veľmi pekne e, v súlade s vašim jobom, ale v súvislosti s tým, čo robíte, teda ten, v tej súvislosti, v akom sa to popísalo aj vo vašej knihe, no, na základe Mm, tej mnohostrannosti, sme my tu v Európskej únie predsa len tí, ktorí naše CO2 hodnoty vedeli úspešne znížiť. No a na druhej strane predsa len vidíme istý problém pri tomto pochopiteľom pokuse znižovať tie emisné hodnoty, je, že boli tu tzv. kolaterálne škody, teda uh, je to z, z vojenskej terminológie, ono to možno sem celkom nepatrí, ale vy ste predsa len povedali, že že nie je tu vždy súvis medzi CO2 emisiami a NOx emisiami, ale vieme, že to sú vlastne škodlivé plyny a výfukové plyny, ktoré uh, dýchame každý deň aj na autobusových zastávkách a uh, je potrebné, aby to nebolo takéto masívne. CO2 samozrejme, to je znečistenie vzduchu, ktoré sa navýšilo a možno, že aj práve preto, lebo všetky tie technológie boli také neutrálne a uh, my v rámci EÚ tu máme predsa len e, taký signál, alebo vysielame taký signál, že uh, diesel má nižšie danie, je lacnejší ako benzín a potom uh, sa vlastne aj výrobcovia automobilov rozhodli, ako sa rozhodli a oni tu vydávali určité prognózy a uh, preto sú tie emisie také, ako, aké sú, ale kvalita vzduchu sa nezlepšila a to môžeme konštatovať. A tie emisie CO2 v cestnej doprave, tieto sa síce, tieto síce poklesli v cestnej doprave, nie tak, ako by sme si to boli predstavovali, ako by sme boli chceli, ale klesli. No, vy ste hovorili niečo o kolaterálnych um, škodách. Ja som v, tej, v tom mojom úvode sa pokúšal nejako povedať, že to tiež záležitosť členských štátov a napríklad aj ten vzduch tu v Bruseli. My vieme, že, že máme rôzne daňové zaťaženia eh, pre benzín a pre diesel a viete, že niektoré podniky vlastne mm, majú eh, zľavu mm, a vo väčšine napríklad úradných vozdiel. Aj v inštitúciách um, tieto majú dízlový motor. A to je tiež dôležité si uvedomiť. My sme samozrejme na vašej strane, my nechceme nejako prehnanie a uh, uprednostňovať dízlové motory. A len musíme si povedať, že kilometrový výkon je lepší, pretože uh, teda dieselový motor je o niečo lepší ako uh, benzínový motor. Toto ale nechceme vstávať do popredia. Samozrejme, uh, dízlové, dízlové motory musia byť istým spôsobom ošetrené, aby nevrúčovali toľko emisí. A uh, vy eh, ste si už aj odpovedali v podstate hoci nepriamo na tú otázku, je jednoducho väčšinou o to, že chceme mať menej emisí CO2, to znamená, že členské štáty, možno tie zlé členské štáty v úvodzovkách, ktorí znížili eh, daň za diesel, tieto eh, hovoria, že majú emisie CO2 nižšie. No ale o tom diskutujeme. Nám sa to nie vždy tak zdá, ale dobre, diskutujeme o tom. Problém spočíva tiež v tom, že nakoľko sme znížili emisie CO2 a e, my sme si povedali, že je to um, jednoduchšie. Uh, my sme si my vidíme, že to je, že, že to je podobný problém ako s tými biopalivami. My si pri biobenzíne povedali, že potrebujeme aspoň 4-percentný e, či biodizli, že 4 podiel a teraz sme povedali, že dobre, je to v podstate horšie, ako sme si mysleli, a e, sú tu problémy v využívaní, ale investovalo sa do toho a až potom sme si, sme, sme začali krútiť hlavou nad tými dopadmi. Ale či je náš naš, naše východisko e, správne? No, tu si myslíme, že v tých budúcich e, e, reláciách a je, je dôležité si uvedomiť, že my sme tiež medzi tými, ktorí toto musia dýchať. A keď si to porovnáme v tom časovom intervale, odkedy sme začali s tou legislatívou, a odkedy sme začali, sa nepredáva viac dízlových vozidiel. Je to v podstate tak, že celková spotreba u všetkých vozidiel mm, išla dole, bez ohľadu na to, čím sú poháňané. Bez ohľadu na palivo. No a to, čo vy poviete, to je v podstate princíp technickej neutrality. Teda, či e, sa jeden, či, uprednostníte teda jedno auto viac ako to druhé. My samozrejme chceme predovšetkým technologicky neutrálne vozidlá. Tie vozidlá musia avšak splňať určité podmienky a preto, si, e, preto sa zamýšľame nad tým, že by sme mohli mať e, auto s nulovými emisiami, ale tam to bude mať protichodné dopady to, tým by sme mohli zabrániť. Ja samozrejme, prepačte, hovorí pani presnička, musím byť veľmi pres, prísna, čo sa týka e, rečníckého času, lebo tu máme veľa rečníkov na zozname. Otázka NOx a CO2 spávajú do, spadajú do dvoch rôznych DG. Pre nás je to dosť prekvapivé pretože bojovať pr- e, treba proti akémukoľvek znečistenie. Podľa vás to bolo dobre alebo kontraproduktívne? Hovoríte o vývoji, o technológiách CO2, ak EONEX, hoci bolo známe Európska agentúra pre životné prostredie každoročne od roku 2003 publikovala správu o dopade NOx na kvalitu ovzdušia v Európe, takže boli k tomu podnety a nemáte pocit, že to bolo kontraproduktívne? In, in, in Ďakujem veľmi pekne, budem odpovedať po anglicky. Ja si nemyslím, že by to bolo e, našom, našom prioritom zájme a poviem vám prečo, alebo s prioritom starosťou. Um, pri znečisťovaní vzduchu máme veľmi prísne hodnoty, také absolútne hodnoty a pokiaľ príde na trh, nejaký nové, na trh nejaké nové vozidlo, tak sa testuje a, a musí sa testovať, či či tieto, či tieto hodnoty dodržiava a pokiaľ nie, tak sa nemôže prerávať. No. Dobre. V tomto výskume to, čo sa urobilo, aj keď boli tie NOx a CO2, tak niektoré vozidla nerešpektovali legislatívu, tak legislatíva tu je, ale nie je správne aplikovaná. Pôsob, ako sa CO2 reguluje, bol iný, pretože to súvisí so spotrebou čím nižšia spotreba, tým lepšie. Takže neexistuje žiadny konkrétny limit, cez ktorý nemôžete ísť na trh, tak ako je to v prípade častíc alebo v prípade NOx. Takže to je ten problém, ale je to niečo iné a líši sa to od toho tvrdenia, že tie častice a NOx by mali byť rovnaké. Dobre, takže v tých testoch, ktoré sa urobili na vozidlách, ste si uvedomili, že v prípade NOx aj CO2 vozidla nerešpektovali európske nariadenie a neboli stiahnuté z automobilového trhu. Rád by som upozornil, či kvalifikoval to, čo hovoríte. Pokiaľ ide o CO2, Neexistuje žiadny doklad e, o tom, že sa stalo niečo nelegálne zatiaľ a ja dúfam, že ani k tomu nedojde. Ale nedošlo k žiadnej nelegálnej aktivite v rámci možno by sa to malo vyšetrovať možno viacej v automobilovom priemysle, ale nebolo to ilegálne. No dobre, ale keď e, niekto je šofér a musíme byť flexibilní v obmedzovaní rýchlosti, tak je 50, ale ja som išiel 65, tak pý, pýtate od policajta, aby bol flexibilný, akceptoval tu 65, ale právnicky to jednoducho nie je akceptovateľné, tá flexibilita. Aplikácia legislatívy sa môže robiť len na základe toho, čo je v legislatíve. A my si to samozrejme my ľutujeme, ale NEDC a to, čo je okolo, tak umožňuje príliš veľkú flexibilitu. A preto sme sa rozhodli urobiť úpravu týchto problémov. Keď ste odpovedali na otázku 5, tak tam citujete požiadavku, ktorá sa urobila na GIC, aby sa vyvinula nová eh, technológia vypínacích zariadení. Mohli by ste to upresniť? Bol nejaký, boli vtedy už nejaké elementy, kalendár, harmonogram a čítalo sa to, týkalo sa to aj NOX? Pracujeme v s týmto výskumným centrom, hlavne pokiaľ ide o legislatívu v súčasnosti z automobilov, ale vy hovorili ste o emisiách RDE a tam je veľká variabilita podľa toho, ako sa používa vozidlo a ako sa správa šofér. Tie sú rozhodujúci, na e, to malo vplyv aj na emisie CO2, takže my sme žiadali od vedeckého výboru, aby nám povedali, čo môže toto centrum robiť do budúcnosti, aby bola legislatíva lepšia a aby sme mali lepšie ustanovenia pre plnenie legislatívy. Zatiaľ to ale neexistuje a to je ten rozdiel medzi tradičným znečisťovateľom ako je NOx a, a jemné čiastočky a, a pre CO2. <laughs> Áno, ďakujem. Ja um, sa budem um, chcieť vyjadriť po holandsky. Dobre, tá otázka CO2 a um, otázka NOx. Vy ste o tom už hovorili, um, komisia na tom pracuje, predovšetkým pri emisiách CO2, tieto čo najviac znižovať, takisto vylepšovať NOx. Ale vy ste hovorili tiež o tom, že existuje technológia, v rámci ktorej by mohli vozidla Eh, splňať tieto normy, ale samozrejme aj výrobca sa musí, rozho- výrobca vozdiela sa musí rozhodnúť, do čoho bude investovať. A my, keď sme o tom hovorili, tak 2005-2006, tu sa vtedy koncentrovalo viac na ten jemný prach a nie eh, tak na emisie NOx. A toto sú tie odpovede, ktoré sme uh, si počuli od pána Podučka, ale či E, tu, tu je aj v Spojených štátoch. Existuje iné východisko, iný, iné, iná báza. A my sme si vypočuli o EPI e, citát. My sme v minulosti videli, že, nejaké roz, že sa musí urobiť rozhodnutia medzi medzi CO2 a NOx, pretože na obidvoch sa nedá pracovať rovnako dobre. Ale toto nie je pravda, pretože existujú technológie, ktoré by mohli znižovať obidvoje naraz a toto je vlastne východisko a tá platforma americkej, uh, americkej uh, agentúry pre životné prostredie. A Áno, áno, toto je skutočne veľmi dôležité. Máme tu najnovšie technológie, tzv. hybrid, modernú technológiu, plug-in hybridy, elektrovozidlá, kde sa CO2 a tradičné a tradičné znečisťovacie e, látky, ako je NOx a obdobné, ktoré, ktoré skutočne veľmi znižujú. A my si jednoducho musíme v legislatíve zakoncentrovať e, tiež na to, že sú tu aj iné vozidlá, ktoré tu ešte budú niekoľko rokov jazdiť po našich cestách, 10-15 rokov a väčšinou sú to dízlové a sú to teda aj dízlové vozidlá a tam e, musíme znižovať e, tie emisie CO2. No, za prvé chceme podporovať tie nulové emisné eh, vozidlá a nízkoemisné vozidlá. Áno. Áno, ďakujem veľmi pekne, len Európska únia tu, ma, tu zvolila v minulosti skôr jednostranné, jednostranné vnímanie veci. Zmení sa to v budúcnosti. Áno, e, tu máte skutočne pravdu. My sme príliš, preferovali dýzlové vozidlá dieselové motory. My sme e, tam znížili aj dáne na palivo a tým pádom sa stali veľmi atraktívnymi. Samozrejme, jednotlivé členské štáty majú, majú um, vysostné postavenie, čo sa týka daní, ale to sme vydali jasný ako, ako Európska únia. Sme vydali jednoznačný signál, aby sa tu zriadila náprave, náprava. A preto sa vlastne nebude podporovať takto intenzívne aj ďalší predaj dízlových vozidiel. No, dobre, ďakujem. Toto by možno, tu by možno bolo potrebné ešte posilniť dialog medzi e, Európskou úniou a a Spojenými štátmi americkými, aby sme mali viac e, informácií, napríklad, aby sa tu vyvíjalo, e, vyvíjali veci ďalej. No áno, máte pravdu, my tu pracujeme so Spojenými štátmi americkými, tie sú veľmi progresívne, všetkým Kalifornia v tejto veci. Tam existujú veľmi pravidelné rozhovory s ľuďmi tam a Ehm, budú konkrétne výsledky. Áno, toto samozrejme zamýšľame práve týmito rozhovormi docieliť. My sa budúci rok budeme o tom baviť a chceme využiť všetko to, čo e, tieto štáty docielia, tak, aby sme dospeli k lepšiemu návrhu. Pán Federli. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Toto boli veľmi dôležité informácie, skutočne veľmi dôležité informácie. 2008 to už vyzeralo tak, že sa tieto problémy, o týchto problémoch hovorilo a že a hovorilo sa o tom, že tie výsledky z na životné prostredie nie sú také dobré. Vy ste hovorili, že e, to, e, ten postup spens musí prísť pred uh, eurom 2000. 2018. Hovorili sme o tom, že to musíme zlepšiť výsledky, musíme zlepšiť legislatívu a myslím si, že s tým vašim vnímaním by sme boli na tom lepšie. A myslím si, že tu je e, to aj niečo inštitucionálne medzi tými dvoma riaditeľstvami, medzi tými dvoma direkciami. Ale diskusia prebieha Prečo sa tu ale nič neudialo? Boli informácie od, roku, od začiatku roku 2000, že sú tu isté nezrovnalosti v rámci toho testovania, potom e, v rámci tých emisí, potom boli predkladané rôzne návrhy, ktoré boli aj um, teda zamietané z, väčšin, z väčšej miery. Um, ale to bolo veľmi jasné, keď že tu bolo veľmi jasné, že Európa chce ísť iným smerom sa pohybuje iným smerom. No áno, hovorí pán generál riaditeľ, my tu vidíme skutočne nové, nový vývoj, pretože tie laboratórne testy sa vylepšili. A tu vidíme nové možnosti, e, s ktorými sme doteraz nemali ešte žiadne skúsenosti tradičná legislatíva, tam to bolo jasné, že tam bolo jedno, či sú to, či sú to um, vysavače alebo sú to chladničky a tie RDE, tie skutočné emisie, to je, toto je úplne iné východisko, úplne iná platforma. My tu my sme, my sme tu mohli konštatovať, že tá kvalita vzduchu sa nezlepšila tak, ako sme uh, si sľubovali a musíme teda ísť ešte ďalej, musíme urobiť viac. Samozrejme, potrebovalo to svoj čas, kým tie idei vyzreli a my uh, tu máme skutočne tie skutočné emisie, a tie reálne emisie ako doplnok uh, k tým uh, laboratórnym testom a tu máte vlastne odpoveď na to číslo 5, že tie, že tieto laboratórne, že tie, pardon, tie vypínacie zariadenia sú uh, zakázané. Nemáte tu nejakú nezrovnalosť medzi, medzi tými podnikmi a životným prostredím? Pretože tu boli aj také vypínacie stratégie, o ktorých ste hovorili, o ktorých, ktoré ste spomínali. Takže je to v podstate obidvoje. Teda tie zariadenia sú samozrejme úplne ilegálne. Ja by som sa musela vrátiť naspäť k tomu regulačnému kontextu, pretože my ako generálne riaditeľstvo fungujeme istým spôsobom. Tí národné orgány potrebujú samozrejme rozsiahlejší rámec, v rámci ktorého by mohli pracovať. Tento rámec je tu, e, bol mm, manažovaný z e, DG Enterprise a otázky vlastne musíte e, klásť mojim kolegom viac menej, ale my zo životného prostredia sme sa uh, Mm, snažili prispieť čo najviac k tomu, aby sa dosiahli naše e, ciele pre životné prostredie. A je to skutočne e, také vytriezvujúce pre nás, že v mnohých členských štátoch sme sa nedostali e, veľmi ďalej. A preto samozrejme my um, vítame a preto privítame tú, no, vítame tú novú stratégiu. E, ktorá by nám mala priniesť nové výsledky. Tu v podstate máte istý dôvod na obavy, že tráčky e, a, a vystávači dostanú, budú mať isté problémy, čo sa týka nových testov pre živ, ochranu životného prostredia. Ale vieme, že auto je mimoriadne intenzívne na na energiu a e, sú tu problémy s emisiami, a s výfukovými plynmi a tak ďalej a tak ďalej. Takže budeme sa koncentrovať hlavne na toto. My sme sa pýtali vedcov a mm, oni mm, tak váhali, oni povedali, že tie variácie, že tých, je, tých variabilných je veľmi veľa, že sú tu rôzne, sú tu rôzne um, E, výsledky a e, tých odchylok je veľa a môže to dospieť až do tých 30 e, odchylky od laboratórneho testu napríklad. o spolupráci se Spojenými státy americkými. Pán riaditeľ, ja by som sa vrátila k tomu, a čo, keď sme sa eh, rozprávali o tých kontaktoch z eh, USA, a um, tam jedna z tých posledných informácií, ktorá tu bola v rámci Kalifornie, ten emisný škandál pre Audi, za akú spolahlivú považujete informáciu o používaní takýchto vypínacích zariadení u Audi a či ste sa v tejto veci už rokovali a spojili ste sa so svojimi partnermi v Spojených štátoch. Ďakujem veľmi pekne, toto sú nedávne udalosti, ktoré sme okamžite konali. vyštrujeme s kolegami z USA, už teraz sa, to, čo je reálne, aké sú faktické dôkazy, ktoré môžeme od nich získať, ale my sme zatiaľ nedostali odpoveď na túto otázku, pretože je to na stole len pár dní ale my sme boli tak prekvapení ako všetci ostatní, že sa to deje aj pri prípade Audi. Ďakujem pekne a domnievate sa, že keď tie skutočne reálne podklady budete mať, že ich nám, vyšetrovaciemu výboru, budete môcť odovzdať. Máme tradíciu transparentnosti musíme overiť, aké sú tieto dôkazy, ale vždy poskytujeme dôkazy partnerom, takže keď budeme mať reálne dôkazy eh, aj v Kalifornii, tak eh, to použijeme v našom hodnotení. No a my nemáme žiadnu chuť pred niekým to schovávať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som rada prešla k tomu, ako sa dívate na to, že kvôli emisnému škandálu dnes v Európe nemáme reálne európske údaje a ako to podľa vás umožní a obmedzí realistickú e, implementáciu dohodu z Paríža. Nie, nám stále chýba toto počítanie, pretože sa ukazuje, že toho falšovania a podvodov bolo viac, ako sme si mysleli a ako sa vy na to vy, vy dívate v kontexte Parížskej dohody. Ďakujem vám pekne. Každý rok prekladáme správu predtým, než ideme na COP a teraz ideme do Marrakeša. Európska environmentálna agentúra a komisia pred, vypracovali správu o aktuálnej situácii. No a emisie, ktoré sú tam uvedené, sú založené, založené na základe palív Takže my e, sme presvedčení o tom, e, že sme na dobrej ceste, čiže minus 22 do roku 2020, no a sú, nie sú, alebo naše výpočty nie sú priamo, nemajú, nemajú na ne priamy dopad. Posledné informácie od o výrobca automobilov, pretože a, to máme na základe predaja paliv. Ďakujem pekne. A posledná vec, vy ste povedali pred chvíľou kolegovi alebo kolegyni, že dohľad nad dodržiavaním legislatívy je o tom, aby text legislatívy bol taký, že sa dá reálne uplatňovať. To znamená, aby tá legislatíva bola skutočne taká, aby sa nedala obchádzať. Vy po svojich skúsenostiach životných a politických si skutočne myslíte, že takýto text môžeme dosiahnuť, pretože my sme napríklad včera z DG Envy počuli, že opätovne hm, budú nejaké tolerancie, faktor konformity a tak ďalej. To všetko znamená, že tie veci sa dajú oveľa jednoduchším spôsobom obchádzať. To znamená, ste presvedčení, že dokážeme napísať text, ktorý sa nebude dať obchádzať? Hm, ďakujem pekne, ja stále dúfam, po mnohých rokovaniach s parlamentom všetci vieme, že v záverečných trialogoch sa príjmajú kom- kompromisy a tie nevedú k takému jasnému zneniu, ako by sme si niekedy predstavovali. A vo väčšine prípadov tieto kompromisy vedia k problémom, ale v tomto prípade tolerancia, ktorá je tam uplatňovaná na cyklus NEDC, to viedlo k flexibilitám ktorým by sme radi predchádzali. Takže my sa budeme snažiť vyhnúť do veciam a dúfam, že budeme môcť s vami konštruktívne spolupracovať, keď budeme v záverečných kolách rokovaní medzi radou a parlamentom. Ďakujem pekne, pani Reda. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som rada prešla späť do roku 2005, keď ste zodpovedali nielen na, na finančné aspekty, ale za, všeobecne, keď eh, Európska komisia predložila návrh, tak eh, neboli žiadne limity NOx, eh, avšak boli tam isté scenáre, vrátanie niektorých limitov, vrátanie uvedených v dopadovej štúdii, takže vy ako DG Envy odporúčali ste, aby NOx bol súčasťou návrhu NOX Európskej komisie. Ďakujem pekne. Mali sme siete interných konzultácií, ako je to bežné a ja si nespomínam celkom presne, aké boli návrhy, ktoré sme brali z hodnotenia dopadov, ale hodnotenie dopadov ako také je súčasťou diskusí no a na základe dôkazov, ktoré sa zhromaždia, sa príjme kolektívne rozhodnutie, či príjme uznesenia ABC možno na vašu pamäť. Hm, skúmali sa rôzne scenáre na 75 mg, 120 mg a 200 mg. No a na, poprvé zistilo sa, že v teórii tieto ciele by sa dali dosiahnuť. Prijali sa odhady nákladov s ohľadom na technológie dostupné v roku 2005. A odhadovalo sa, že pre cieľ 70 miligramov by tam boli vysoké dodatočné náklady. No už ja, možno vy si spomeniete na konzultácie alebo ešte dáte odpoveď DJ Envy na túto otázku nášho výboru. No, no. Ja môžem poskytnúť informácie, o ktorých hovoríte. Samozrejme. Otázky viacej s eh, automobilmi. To je výsledok eh, a súvisí s eh, hodnotením dopadov, ktoré práve vykonávame, pretože vždy sú náklady, ktoré môžu byť z krátkodobého hľadiska vysoké, ale z krátkodobého veľa nižšie. A je to tá kalibrácia medzi krátkodobými a dlhodobými nákladmi, ktorú práve vykonávame. Takže vieme, a všetci vieme, že elektromobily dnes sú o tisíce eur drahšie ako komečné vozidlá na naftu alebo benzína. to sú elementy, ktorými sa teraz zaoberáme. No a samozrejme náklady, to rozkladajú na čas, no a návrh vstúpil do platnosti okamžite, takže dalo sa predpokladať, že no, náklady budú nižšie, takže chápete, že z perspektívy parlamentu existujú pochybnosti, že a komisia nie je ochotná nebola ochotná stanoviť COPNOX, tak DG Enterprise tiež nebude sa vám pozorne venovať držiavania tohto cieľu. No ja nesúhlasím úplne s druhou časťou toho, čo tvrdíte. Myslím, že tu argument, ktorý súvisí s očakávaným nárastom nákladov na technológie ABCD, ale by sme laxne implementovali implementáciu. Kto tvrdí, tak to ide trochu ďalej. S tým nesúhlasím, pretože máme kolektívnu kultúru plnenia a momentálne vidíme problémy tam, že čo sa týka plnenia kontroly, je veľmi veľká nerovnováha medzi tým, čo robíme na európskej úrovni a tým, čo sa robí na úrovni členských štátov. No a na to sa musíme druhýkrát pozrieť. ani s tou mocnosťou, ktorú vôbec ja nesledujem. V každom prípade bolo by dobré pre výbor, aby si nám mohli poskytnúť eh, reakciu DG Envy. A ja by som sa chcela spýtať ešte nasledujúcu doplňujúcu otázku na to, čo sa pýtala kolegyňa. A to je prípad Audi, ktorý teraz sa prejavil vyhovoriť, že doteraz ste eh, nedostali reakciu a odpoveď od CARP, takže neviete, eh, že je tu jasný dôkaz o vypínacom zariadení v kontexte CO2. Samozrejme, všetci očakávame, že tam bude. Aký bude ďalší, uh, ďalší krok? Tieto automobily sa predávali a v EÚ aj tento rok. Takže čo urobia európske orgány a národné orgány a ak národné orgány to neurobia, začne komisia postupov porušenie zmluvy. Dobre. Najskôr potrebujeme dôkazy o tom, čo sa deje v Audi. Momentálne vychádzame stále z iba z novinových článkov, ktoré môžu majú pravdu alebo nie, ale potrebujeme reakciu príslušných orgánov. A keď dostaneme odpoveď, ak sa uskutočňovali nejaké nelegálne aktivity, tak ich treba prešetriť. Ale v tej fáze sa ešte nenachádzame, pretože, ako som už povedal, CO2 podľa NEDEC je tam veľká miera flexibility, Takže my potrebujeme dvakrát, dvojnásobne to skontrolovať, že čo sa tam deje. Od kolegov z Ameriky sme zatiaľ nedostali žiadne presvedčivé dôkazy. Pani Evi. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Odpoveď na otázku číslo 3, kde ste odpísali, že nezávisle od prirodzených rozdieloch medzi generálnymi riaditeľstvami komisie a parlamentom a radou. Finálna dohoda nariadenia o limitoch Euro 5 a Euro 6 boli uspokojivé, ale už bolo e, veľa rokov jasné, že test EDC e neodráža skutočné jasné podmienky a že už vtedy boli k dispozícii alternatívne testy Artemis, Driving Cycle a iné, kde e, sa e, analyzovalo alebo testovalo, e, testovala prevádzka emisie, tak nebolo možné už vtedy okamžite zmeniť testy a ísť cestou CADC No, my musíme byť na dvoch eh, cestách no, testovacie postupy ex ante a ďalej monitoring, keď vozidlo je na ceste. No a čo sa týka testovania a NEDC, som povedal už veľmi jasne o kritike, ktorá tu je, ale nebola na stole žiadna alternatíva, takže my sme pracovali veľmi rýchlo. Už sme mali schválenie eh, v SEN ICI, čo je samozrejme veľmi náročné. Ak by to bolo rýchlejšie, tak by som to rád spravil vtedy. Dlho to trvalo, teraz tu máme WLBP, už je takmer európska legislatíva, reálne, myslím, no ale prečo e, spoločný cyklus Artemisa nebol alternatívou, pretože existoval, používalo sa to spoločný testovací cyklus Artemis, čo je testovací cyklus, ktorý sa používal v minulosti a aj dnes na redukciu štúdie o misiách dekomisie a Európskou environmentálnou agentúrou. Toto je alternatívny test, ktorý sa používa, takže prečo, ktorý sa to nepovažovalo za alternatívu, no ale treba rozlišovať medzi testovacími cyklami, ktoré sa používajú ako súčasť legislatívy a na základe ktorých máme kontrolu plnenia. Ak kontrola plnenia nie je dobrá, nemôžete uviezť vozidlo prevádzky a mnohé testovacie cykly, ktoré sa uskutočňujú vo výskumných laboratóriách, ktoré sú e, iné, rôznorodé, niektoré lepšie, niektoré horšie, ale ak nie sú zakotvené v legislatíve, tak sa nedá na tom budovať a postup plnenia. No a čo, na čo sme z NEDC, na tom bola založená legislatíva, teraz máme IT VDP, no a tedy to nebolo zakotvené v legislatíve, takže to obmedzovalo naše možnosti, ale by som povedal na druhú časť otázky, čo sa týka reálnych prevádzkových emisí, pestovania na klasické znečisťujúce látky. Ak dostaneme jasné porúčania od vedcov, alternatívne pre CO2, to veľmi privítame v každom prípade. Nemyslíte si, tým, že ste už vtedy nevyberali reprezentatívny test, mohlo vyvolať pochybnosti, že ustanovenie bolo eh, chápené ako realizovateľné, pretože bolo ľahko dosiahnutelné, hoci test NEDC nebol dostatočne reprezentatívny a poskytoval veľkú flexibilitu pri výrobe aut na, na valcoch a na testoch. Nemyslíte si, že to je rozumná pochybnosť, ktorú teraz my spomíname? For... Ja chápem a za lepšie testovacie cykly v laboratóriách aj mimo, ale keď to zakotvím v našej legislatíve, musí to byť také, že to vytvorí tiež istotu pre priemysel, pretože im trvá 7 rokov vyvinúť nový automobil, takže oni musia vedieť tiež, predtým než začnú, keď to bude, keď budú mať podmienky na konci, Takže môžeme byť sklamaní, že trvalo 10 rokov odchod NEDC na VLDP, ale to svoje problémy regulácie v tomto priemyselnom odvetví, hlavne keď budeme kontrolu plnenia, čo je veľmi prísne, ako sme videli vo všetkom, sa objavilo, takže nebolo to v našej legislatíve. A treba jasne rozlišovať testy v laboratóriách a testy, ktoré sú na duce testy plnenia. Pán Zalba. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednoduchá otázka, neviem, či aj odpoveď bude taká jednoduché. Aké opatrenia sa musia prijať, aby sa tento škandál už nezopakoval? I think that we can... Ja myslím, že môžeme zabrániť mnohým, keď prejdeme na cyklus WLBP, VTV LDP. Druhá časť, kde je veľká flexibilita, ktorá nesúvisia s tetovacími cyklami. No a tým sa odstráni veľa problémov, ktoré momentálne sledujeme momentálne stále ako veľmi CO2 je správanie šoférov, hm, skúmalo sa, že ako máte ekologické, ekologické vozidlo a zle šoferujete, tak emisie môžu byť stále veľmi vysoké, takže budeme potrebovať eh, ďalšie opatrenia vzdelávať eh, vodičov, mestskú infraštruktúru, aby sa Nepoužíval neustále automobil v mestách, takže budeme potrebovať aj ďalšie veci. Riešenie ale dvojité VLVP a nový druh schvalovania legislatíva, ktorá je predložená, to nám vytvorí úplne iný obraz ako to, čo doteraz vidíme. Dedukujem z vašich slov, že nový návrh nebude postačujúci aby sme zabránili tomu, aby sa zopakovali, sú potrebné dodatočné opatrenia, alebo som to zle pochopil? Um, that is where we are... No, tu stále čakáme na názor vedeckého poradného výboru, ktorý súvas, súvisí s reálnymi emisiami, čo je iný spôsob, ako sa meria CO2 alebo iné znečistujúce látky. No a teraz čakáme na stanovisko na výboru, ktoré malo byť predložené do konca mesiaca, či to bude súčasťou našej legislatívy, ak to bude dostatočne zreté, eh, vynuté, tak eh, v každom prípade to vyskúšame, ale musíme Hmm, počkajte, vyskúšať to a potom na základe eh, stanoviska vedeckého poradného výboru vidíme, či to budeme môcť zaradiť alebo nie. Posledná otázka. Mohli by ste mi povedať, akú úlohu zohrali členské štáty v súvislosti s novým návrhom komisie, ktoré tento návrh podporili jednoznačne a ktorým sa stávali na istý odpor? Well, we, we are talking... No, hovoríme so všetkými aktérmi, so všetkými členskými štátmi. My zhromažďovali informácie. Je tu veľa rôznych informácií, my sa snažíme teraz osumarizovať všetko, ale myslím, že všetky členské štáty uznávajú, že oba problémy, kvalita vzduchu a misie musia byť vyriešené a nebude stačiť a nebude dosť komplexné riešiť to len pre automobilov. Priemysel existujú ďalšie legislatívne veci, školný režim, dopravné riadenie, otázka riadenia dopravného prúdu, to sú vždy veľmi dôležité otázky na reakciu na emisie CO2. Pekne pán Dans. Ďakujem pekne za vaše odpovede. No a reakcii na diskusie, ktoré sa uskutočnili, keď ste zodpovedali za kvalitu vzduchu na BG Envy, z ktorú sa snažíme v, tejto, v tomto výbore šetriť, je, sú existujúce postupy pre na upozornenie komisie na potenciálne porušenia legislatívy. Vyvali sa nejaké diskusie vás medzi ľahkými užitkovými vozidlami a ťažkými užitkovými vozidlami a to, že ťažké užitkové vozidla ich výrobcovia musia poskytovať informáciu o tom, prečo ochranné zariadenia alebo vypínacie zariadenia v motorovi sú použité Ale neplatí to isté pre ľahké užitkové vozidlá. Prebehla nejaká diskusia v, na generálnych raditeľstvách. o tejto problematike? Ďakujem pekne. Ja si nespomínam, že boli nejaké diskusie, ale samozrejme e, ťažké užitkové vozidlá, nákladné vozidla to je úplne iná situácia. A zariadenia, ktoré máme v nákladných vozidlách, e, sú veľmi časťou nákladov v porovnaní s ľahkými užitkovými vozidlami. My sme sa sústredili na ľahké užitkové vozidlá a S ťažkými užitkovými vozidlami sa zaoberali kolegovia z DG Enterprise. Kolegovia, ktorí sa zaoberali týmito vecami a je to tiež element eh, spotrebiteľov, ktorí si vyberajú vozidla podľa dopadu na životné prostredie a samozrejme nákladov. A vidíte nejakú možnosť eh, vyriešiť, eh, že tieto veci by boli vyriešené osobitne na komisie. Existuje nejaký lepší spôsob riadenia dopadov na životné prostredie, vzhľadom na problémy s dieselovými motormi a vozidlami, máte nejaké odporúčania pre nás o tom, ako by sa dal dosiahnuť zlepšenie? Na moje skúsenosti za ostatných pár desaťročí sú také, že hodnotenie dopadov a tento nástroj musí to byť inkluzívna práca a to sa momentálne uskutočujeme My už musíme zabudnúť starať niekedy jedno generálne rejiteľstvo alebo iné, ale predložiť návrh výsledky, ktorý on tak spadol z neba. No a teraz sa momentálne momentálna štruktúra vzdielanie informácií sa zlepšilo výrazne, no a takto my chceme pripraviť na náš návrh aj do budúceho roka. Ďakujem pekne, pán Karinč. Ďakujem veľmi pekne. To bola veľmi zaujímavá diskusia. Jasné, že bohužiaľ kapacitu spraví to dobré. My sa snažíme o dosiahnutie klimatických cieľov, chceme znížiť emisie jedného plynu a aj keby to tak nemalo byť, tak systém, ako ste povedali, že dízelové motory sme podporovali možno až príliš. Boli ste o daňových systémoch a v členských štátoch. No a v takom sú emisie NOx. A myslím na niečo ako biopaliva prvá a druhá generácia bola stylácia etanolu. Spoločnosti do toho investovali a to neskôr sme si uvedomili, že možno to nebolo to najlepšie. Bolo by to, je dobre zavádzať etanol, alebo možno je dobre myšľať etanol do benzínu, ale uh, etanol treba získať nejakými inými spôsobmi, pomocou nových technológií boli vytvorené pracovné miesta, investície. Nechceme to všetko zrušiť. Ja chcem spýtať, aký bude ďalší krok. Prvé tento vyšetrujúci výbor. Testovacie cykly sa menia, no ale zdá sa, že priemysel už dávno prispôsobil, nečakajú na to, čo, o čom rozhodneme my. Volkswagen verejne povedal, že v roku 2020 chcú mať 20 nových eh, elektrických eh, vozidel, že budú meniť technológie. No a to je smerovanie, čo vytvárame. Vy hovoríte o eh, vozidlách s nulovými emisiami. Priemysel chápe, že je to budúcnosť, každý sa snaží, ale s problémami tejto veci. Elektrické veci znamenajú výrobu batérií. Batérie znamenajú použité batérie. A čo s nimi potom? Znečistenie. A čo? Ťažba lítia napríklad. No ja chápem, že ak sa to darí, tak to môže mať veľmi negatívne ekologické dopady. Ako Bolívia, kde sú veľké zásoby Takže vy ste jedným z tých, ktorí skutočne podporujú a ďakujem za klimatickú politiku, ale čo? Dávali sme z Noxa, dvakrát s biopalivami, prvou generáciou. A čo zaručuje, že s batériami to urobíme správne a zvažujeme to, alebo zvažujete to vy, pretože v každom prípade, v prípade elektrických vozidiel, tak dopravný sektor veľmi jasne nebude produkovať emisie elektrárne, no ale to nie, ale budeme mať úplne iné iné problémy. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím vás? Ďakujem. Tu by som mohol dlho rozprávať. A je to otázka technologickej neutrality, pretože existuje veľa technológií na zníženie emisí CO2 z automobilu. Môžete zlepšiť aerodynamiku, znížiť hmotnosť, môžete použiť elektromotor, alebo je možné pracovať na pneumatikách. Teda dá sa toho urobiť veľa. Ale my musíme využiť všetky tieto možnosti a práve preto je technologická neutralita práve stále obhajiteľná ako princíp našej legislatívy. V súčasnosti ale uvažujeme o tom, že keď chceme mať elektromobily alebo autá s nulovými emisiami, tak eh, Až keď budú hromadne na uliciach, tak klesne ich cena a potom uvidíme, aký bude ich skutočný dopad. Preto teda tá technologická neutralita zostáva kľúčovým princípom, ale možno je tam aj priestor na to, aby sme pôsobili. Keď sa pozriete na iných svetových hráčov, tak to robia tak isto. Pravdepodobne Čína sa veľmi skoro stane jedným z vedúcim producentov elektromobilov a tam nám naozaj môže uísť vlak, aj na to nesmieme zabúdať. Takže keď budeme vychádzať z toho, čo sme vyrábali, tie vozidla, ktoré majú najmenej emisí CO2, sa stále ešte vyrábajú v Európe. Ale je tu jedna vec, na ktorej v komisii dostrváme. A sme proti legislatíve, ktorá by bola retroaktívna. Spomenuli ste biopalíva. Nemôžeme legislatívu meniť zo dňa na deň a uvrhnúť investorov a preškolených ľudí jednoducho takto ohroziť. Nemôžeme ich ohrozovať, musíme im dať príležitosť, ako si zarobiť alebo získať naspäť investície. A to je práve tá moja otázka, hovorí pán Karinš, kvôli našej legislatíve sa urobili určité aktivity alebo investície, ktoré s odstupom nemôžeme e, hodnotiť ako najrozumnejšie. V prípade lítia prebiehajú tiež nejaké štúdie a čo urobíme s tými automobilmi, keď nám jednoducho baterka prestane fungovať, ako sa s tým bude nakladať. keď miesto 1% budeme mať zrazu 30% takýchto e, vozidiel, tak bude veľký problém. Áno, recyklácia týchto batérií. To je jednoznačné riešenie. Máme veľké investície v tejto oblasti. Tieto batérie sa budú zbierať a bude prebiehať ich recyklácia. Nemôžeme E, tieto baterky hádza do normálneho odpadu, to je jasné. A potom aj otázka v redukcii elektrickej energie, ak môžeme tú slučku nejakým spôsobom uzavrieť obnoviteľnými zdrojmi, tak ideme správnym smerom, ale ak budeme vyrábať elektriku e, stále v tepelných elektrárniach, tak ten efekt bude sporný. A preto treba pôsobiť aj tu a treba uzavrieť energetickú úniu a a vidíme tu budúcnosť pre plug-in hybridy a, iné možnosti, ale to nie je jediná možnosť, jediné vozidla, ktoré budú na cestách, pretože polovica sa bude polovica energie sa bude produkovať z obnoviteľných zdrojov a ostatné sa budú vyrábať klasicky. Pani predsedničke, ďakujem. Pani Šeldemóze, pán, pán Delbeke. Tento výbor funguje preto, aby sme zabránili ďalšiemu škandálu a tým, že zistíme, čo sa stalo, kde sú diery. Vieme, že priemysel podvádza členské štáty, e, neurobili toho veľa. A teraz k tomu aj, čo urobila Európska komisia, kolegovia to už spomenuli. Myslíte si alebo veríte, že ak napríklad by, keby bolo DG Envy zodpovedné za homologizáciu, legislatívu a jej implementáciu, boli by sme mohli zabrániť tomuto škandalu už od začiatku? Očividne niektorí úradníci vedeli, o tom, ako to fungovalo v tom NDC cinkle, možno keby ste to spravovali vo vašom digi, tak by sme boli v inej situácii. Odpoveď. E, je to veľmi hypotetické. Potom to prejde do parlamentu aj do rady a vy máte tiež rovnaké sily. E, Digitu vystupujú a nakoniec e, je tá legislatíva na strane EP a rady, ale ja tu nehovorím o legislatíve, ale ja hovorím, čo nastane potom, keď už tá legislatíva je v platnosti. Ľudia komisii písali a úradníci boli informovaní o tých úchylkách alebo rozdieloch v cykle. Nebolo potrebné vtedy niečo urobiť? Možno je to hypotetická otázka, ale pozrieme sa na USA. Hovorili ste, že je dôležité sa poučiť od USA. Ja s vami súhlasím Cieľom legislatívy v USA je jednoznačne dosiahnuť čistý, e, čisté ovzdušie a majú nezávislý orgán MPH, ktorý, e, trh, e, ktorý nad trhom dohliada. Mohli by sme mať aj my nejaký nezávislý orgán, ktorý by zabránil takýmto škodlivým efektom? To je ťažká otázka. To nejde ani tak o otázku nezávislosti, ako skôr presnosti legislatívy. A to, ako regulujú USA, tak ten postup je úplne iný. Celý proces v USA sa spustil vďaka presnejšej legislatíve, ktorá súvisí s ustanoveniami o dodržovaní predpisov. A z toho by sme sa v Európe mohli poučiť, keď budeme mať legislatívu, ktorá bude čo najpresnejšia a podľa toho budeme overovať jej dodržiavanie. Samozrejme je fajn mať nezávislú inštitúciu, ale dôležitejšie je mať jasný právny základ, na ktorom môže táto inštitúcia konať a to sme nemali Vzhľadom k tej flexibilite NDC e vedeli sme, že sa to deje, príliš sa to zneužívalo, ale my alebo národné orgány sme nemali nástroje a, a možnosti na to, aby sme za, začali nejaké konanie. Pán Soriňo, ďakujem veľmi pekne. Pán generálny riaditeľ, teraz sme v pracovnej fáze nášho vyšetrovacieho výboru už sme zaznamenali veľký pokrok, aby sme pochopili to, ako to fungovalo a čo bolo potrebné, e, čo je potrebné skorigovať. Ja by som sa zameral do budúcnosti a prebiehajúca diskusia e, mm, v súvislosti s emisiami ETS a emisnom trhu, tak ja som prišiel s pozmeňovacím návrhom, kde by sa časť inovačného fondu venoval doprave, aby sme podporili elektrickú mobilitu založenú na čistých zdrojoch. A my budeme podporovať takýto investičný inovačný fond. A čas tohto fondu budeme musieť využiť práve pre tento dôležitý sektor. Čo si myslíte? súvislosti s licenciami a kvotami ETS e, v tomto sektore alebo v tejto oblasti? Ďakujem. Váš návrh na využitie emisného fondu v rámci ETS môže byť veľmi užitočný. S pánom Karinšom sme diskutovali o batériách a recyklácii a o sekundárnom Nakladanie alebo narábanie s batériami. To je veľmi dobrý projekt, na to sa teším, ale v poslednom návrhu vieme, že je tu 650 miliónov povoleniek v tom fonde, takže ak by tam bola cena 10 eur, tak to by bolo 6,5 miliardy a to je veľmi dôležitý priemyselný fond, ktorý by sa dal použiť na presadenie tej či ktorej technológie a veci súvisiace s batériami a ich recykláciou a novým spôsobom vyrobia ukladania energie. To by bolo veľmi užitočné, takže to by sme uvítali. Áno, hovorí pán Soriňo. Som spokojný a som rád, že táto aliancia sa upevňuje technologická záležitosť, batéria a tak ďalej sú dôležité aj recyklovanie. Pracujeme na balíčku obehového hospodárstva a to integrovaným spôsobom a doprava bola mimo emisného trhu, ale prednedávnom nemecký parlament schválil legislatívu, kde žiada daňové podnety pre elektromobily. Aká by bola stratégia Európskej komisie a aj DG Climate, aby elektromobilita bola eh, otázkou budúcnosti. Eh, ja dúfam, ale tiež vám kladiem otázku. Ja dúfam, že DG Climate v súvislosti s novými energiami a mobi- mobilitami by nemala vychádzať z technologickej neutrality, preto vzhľadom na to, aký to má dopad na verejné zdravie, a na dôveryhodnosť nášho priemyslu. Tá technologická neutralita by nemala byť základom. A ak by bola, tak akú stratégiu by sme mali e, podporiť, aby sme išli cestou obnoviteľných strate- um, energií? Odpoveď. Niektoré členské štáty ste už spomenuli, kde sa diskutuje o podnetoch a bol by som rád, aby tie podnety boli správne nastavené. A v rámci toho ETS by sa to dalo použiť, ale my sa zaoberáme tým, či by sme mohli použiť E300, to je predchodca inovačného fondu a tam prišli niektoré projekty, napríklad projekty nabíjacích staníc v celej Európe, takže keď idete odtiaľto na juh, tak viete, že máte obmedzený dojazd, kde máte e, zabezpečenú možnosť e, dobiť si batériu a tam by ste neriskovali, že skončíte niekde v závoze. A to by bolo užitočné a to by sme radi podporili. Pokiaľ ide o podnety na národnej úrovni, tak tie treba revidovať, aby sme využívali správne technológie, aby sa uh, dostali hromadne na ulice. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďalší ročník. Voor kundige uitleg. Ik heb enkele vragen. De wetgeving op heavy duty vehicles. Ďakujem za tieto vysvetlenie. Pre ťažké vozidla sa spomenuli štyri stratégie a žiada sa od konštruktérov ďalšie informácie podľa vás, používanie vypínacích zariadení, o čo sa snažili v prípade ľahkých vozidiel, alebo je to zakázané takéto zariadenie a ak áno, tak prečo? Ja si myslím, že vypínacie zariadenia, hoci je ťažké ich presne definovať, nepatria do legislatívy, o ktorej e, my tu hovoríme. pretože nie sú konkrétne v smernici o CO2 a sú e, v tej materskej legislatíve, ak to môžeme tak nazvať. A, kde, a tam sa všeobecne takéto zariadenie nepripúšťa. aby som teda bol za to, aby sme ten náš skúšobný cyklus zamerali na nové, de- na nové veci, na VLTP a na, na ďalšie veci do tej novej legislatívy a potom by ten problém úplne odpadol. odpadol. Áno, vy ste hovoril, že komisia vedela, že boli určité nezrovnalosti alebo diskrepancie medzi podmermi na a pardon, medzi um, um, testami v laboratóriu a tými reálne, že sa robili nejaké testy a ďalšie testy, aby sa všetko premostilo a komisia to nejakým spôsobom zrealizovala. Bolo zohľadené vôbec, ako dlho to vlastne trvalo vyvinúť tieto testy. No, my sme skutočne pracovali veľmi tvrdo a to nie len na tom, aby sme prepracovali celý základ tohto cyklu, ale nie len na FTP, ale aj na RD, teda skutočne tie reálne podmienky. My sme vedeli napríklad, že v Spojených štátoch amerických sa to už používa. My sme vlastne, toto uviedli teraz v Európe, no toto je vlastne krok vpred Jednoznačne aj pre CO2 emisie je to tak, že my sme si zobrali informácie z celého sveta od vedcov, aby sme získali informácie rady, ako by sa to mohlo eh, realizovať na, transpo, eh, trans, na transformáciu vozidiel a zistili sme, že by sa to dalo. No, dobre, boli tu možnosti, ktoré komisia mala a nevyužila, eh, bola príliš laxná. No, myslím si, Mhm. Vy ste eh, skôr hovorili o eh, NOx skôr a ja som skôr eh, činný v tej oblasti CO2. Určite sú tu veci, ktoré v legislatíve nemali mať miesto, o tom vieme. A toto sa samozrejme deje tiež. My sa nachádzame pri treťom prepracovaní smernici a mám plný, plnú dôveru v to, že komisia bude pracovať správne. No dobre, my v komisii dôverujeme tiež. A teraz eh, posledná otázka. Mm, myslíte si... Áno, ďakujeme. Vy ste v písomnej odpovedi uviedli, že tieto divergencie v rámci emisí eh, že, že tieto rozdiely teda sa zväčšili postupom času. A a, a robili sa aj určité vývoje e, v rámci tých nových postupov kontrolných a testovacích, ale e, medzi tým uplynulo už, uplynulo už takmer 8 rokov. A požiadali ste kolegov, aby tu vyplnili nejakým spôsobom tie medzery, ktoré sa vyskytli pretože pokiaľ sú tie rozdiely e, väčšie, tak sa môže vychádzať z toho, že sa tam niečo manipulovalo, čo by bolo a čo by bolo dôležité, tam by sa mali tie testovacie cykly, tie testovacie cykly by mali variovať. A ehm, napríklad je, eh, je si stanovené, či sa môže pohybovať ehm, či sa môže pohybovať volant počas testovacieho cyklu. A, E, či sa tam môže niečo prispôsobovať. No, tu e, sa o tom diskutovalo, nie? No a my sme vás len žiadali, aby ste dospeli k tomu LTP čo najskôr. Mm, je vlastne o testovacie cykly, dostupnosť testovacích metód a metodik a o to, čo je uvedené v zákone Postupom času samozrejme sme tam niečo vylepšovali, ale nebolo to také jednoduché, ako by sa <clears throat> možno zdalo. Keď sme chceli využívať e, tieto postupy, tak e, sme vedeli, že v legislatíve sú isté medzery, ktoré by sme mali odstrániť. A trvalo to takmer 10 rokov. Ale 10 rokov sme neboli nečinní. Uh, uh, ONC testovací cyklus, ktorý máme, to je ten sa používa cel, toho meritku. Je to samozrejme dôležité a dôležité aj pre importy ale by sme to skrátili. A je to síce škoda, ale my skutočne nečakáme. Bolo to skutočne, a vyžadovalo si to skutočne veľmi veľa práce, aby sa legislatíva takto upravila. My budeme potom ako základ pre budúce e, testovacie metodiky brať e, ten test za reálnych podmienok. E, Práni predsednička, áno, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sem prišli, že ste odpovedali na tieto otázky. Samozrejme, do 11. novembra ešte existuje možnosť klásť písomné otázky, to je budúci pondelok to sa tu stretneme opäť. Takže do budúceho týždňa, nech sa páči.